cítim presne a cítim sa povinná, že začneme s touto schôdzou, pretože nie je ho teda veľa toho času. V prvom rade, pane, pani dezignovaná komisárka, vážení kolegovia, e, sme tu preto, aby sme urobili vypočutie pani Damanaky, kandidátky na post komisárky pre rybolovné záležitosti v zmysle ustanovení zmluvy a 17. článku nariadenia. Ja vás vítam. Máme tu prítomných poslancov nášho rybolovného výboru. Na základe programu budú vystupovať. Rozprava je priamo prenášaná web streamingom. Toto vypočutie bude nahraté a bude aj disponibilné potom k dispozícii chceme podrobné vysvetlenie a teda vysvetlenie toho pravidel, ako vypočutie prebieha, sú známe, tak dúfam, že všetci zúčastnení vrátane pani Damanaky poznajú pravidlá. Nebudem ich opakovať, ale ja len zdôrazňujem, že budem veľmi prísne kontrolovať rečnícky čas. Prednedávnom pani Damanaky zaslala písomné odpovede na dotazník. Tieto odpovede dostali všetci poslanci v jednotlivých jazykových mutáciách. Skôr ako dám slovo kandidátke a koordinátorom a politickým predstaviteľom, na úvod by som ešte niečo povedala. Pani Damanaki, ako určite veľmi dobre vie, ten jednotný dotazník na komisára nedával veľa priestoru na špecifické otázky, o kompetenciách jednotlivých komisárov. Vzhľadom na toto obmedzenie a vzhľadom na výzvy, ktoré predpokladá vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy, náš parlamentný výbor sa rozhodol sústrediť na inštitucionálne záležitosti a predovšetkým na záväzky a povinnosti, ktoré súvisia pre vás, pokiaľ ide o vzťah EP. Ja Chápem, že tieto otázky sú relatívne vágne a nepredstavujú skutočne vážne záväzky eh, pre vaše kompetencie. A zdá sa, že v niektorých momentoch, ako keby Európska komisia nebrala do váhy vstup do platnosti zmluvy, a preto by bolo dobré, keby ste odpovedali o niečo presnejšie na niektoré otázky, aby sme mohli vyhodnotiť váš prístup, vaše záväzky a vaše kompetencie a schopnosti. A e, samozrejme potom v jednotlivých termínoch sa postupia aj tieto rozhodnutia aj rade. Pokiaľ ide o regionálne stretnutia rybolovných výborov a tak ďalej. Ja by som rada chcela vedieť, či e, budeme zastúpení na rovnakej úrovni my v Európskom parlamente ako predstavitelia rady. Ja si myslím, že toto by malo byť splnené a my žiadame od vás, aby ste za to bojovali vzhľadom na Lisabonskú zmluvu. Je jasné, že nie sú jediné tieto otázky, ktoré sa vám predložia. Poslanci položia špecifik- ešte aj oveľa špecifickejšie otázky v súvislosti s rybolovnou politikou a ďalšími záležitosťami. A teraz vám dávam slovo s tým, že ušetrím dve minúty z môjho času a máte na úvod maximálne 10 minút na vaše úvodné vystúpenie. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Vážená pani predsednička, pani Fraga, vážení poslanky a poslankyne, je pre mňa veľkou cťou, eh, že tu môžem vystúpiť ako kandidátka na komisárku v Európskom parlamente. Je to naozaj rozhodujúci moment, je to taký vrchol v živote politika a ja som niekoľko rokov pracovala v gréckom parlamente. Moja krajina je úzko zakorenená, e, hlboko zakorenená v Európskej únii. Na európske záväzky z mojej strany zachádzajú veľmi ďaleko, pretože vyplývajú z dlhoročného politického procesu, ktorý nebol vždy jednoduchý. Ja som zaplatila cenu za politiku a Európska únia už 10 ročia E, realizuje veľmi intenzívnu politiku rybolovu, je to spoločná politika a chceme postupovať koherentným a pozitívnym spôsobom a pokračovať v tejto politike. Ja vítam skutočnosť, že na základe nových rámcových podmienok v dôsledku Lisabonskej zmluvy v budúcnosti aj oblasť rybolovu bude predmetom e, bežného legislatívneho postupu, teda spolurozhodovania. To znamená, že Európsky parlament tu takisto bude zohrávať dôležitú úlohu a v tejto oblasti, o ktorej dnes diskutujeme, máme solidný základ na základe prípravných prác, ktoré odviedli kolegovia, najmä pán Borč. Komisia, parlament a jednotlivé členské štáty naozaj e, veria e, v zmenu k lepšiemu v tejto oblasti. A ja by som teraz chcela pokračovať v angličtine. Pretože žargon využijem. E, takže e, reforma morí bude centrom e, v mojej práce. Na základe e, vyše 400 obdržaných príspevkov verejné konzultácie o zelenej knihe uspeli pri zhromažďovaní e, širokého spektra zo strany zainteresovaných strán a verejnosti. Budem to brať veľmi vážne, tieto úvahy, podobne ako aj čas na rozhodnutie a implementáciu už dozrel. Mám štyri kľúčové slova, ktoré chcem spomenúť Poprvé, trvalo udržateľnosť. Trvalá udržateľnosť. Toto je kľúčové slovo pre moje budúce návrhy pre vás a adresované rade. E, environmentálne, ekonomické a sociálna. Ekonomická e, a sociálna trvalá udržateľnosť. Myslím, že je potrebné doceliť rovnováhu medzi týmito troma aspektami, aby fungovali v harmónii nielen z dlhodobého hľadiska, ale tu a teraz. Verím, že môžeme loviť menej a získať, zarobiť viac. E, nadmernú kapacitu flotil môžeme využiť, aby náš rybolov bol ziskovejší. Zároveň musíme zabezpečiť rybolov e, na niž, v nižšom rozmere a musíme to ochrániť pre nega, pred negatívnymi efektami. Rybolov je viac ako len zdroj jedla. E, rybolov predstavuje e, bezpečnosť, kultúru a históriu. Je to e, životný štýl, je to život zviat, ktorý čelí viacerým komplikáciám a e, ja e, som sa s nimi stretla, keďže som vyrastala e, v rybolovnej dedine. Iba zisk ziskoví rybári môžu, iba ziskový rybolov môže zabezpečiť životnosť pre rybárov. E, ryby musia e, poskytnúť, teda moria musia poskytnúť ryby udržateľným spôsobom. Môžeme podporovať všetky potrebné metódy e, riadenia rybolovu a rozvíjať ekologicky priateľné polnohospodárstvo. Môžeme E, takisto zabezpečiť ekologické spracovávanie odpadu. Môžeme investovať do kvality, čerstvosti a označovania našich produktov za predpokladu, e, že to poskytne dobrú potravu pre európske rodiny. Po druhé, demokratická zodpovednosť. Toto je moje druhé kľúčové slovo pre všetkých partnerov sektora politika rybolovu je spoločnou politikou, ale som presvedčená, že toto môže byť dosiahnuté bez e, prijímania všetkých podrobných rozhodnutí na najvyššej politickej úrovni. Musíme čeliť možnosti decentralizácie a regionalizácie našej politiky. Možnosť e, aktívneho zapojenia zainteresovaných strán e, samozrejme s plným rešpektovaním zmluv. Globálna dimenzia, tretie kľúčové slovo. Musíme to e, zabezpečiť, aby sme boli pripravené, pripravení do 21. storočia. Treba povedať, že rybolovné dohody e, potrebujú e, lepšiu úroveň, musia zabezpečiť ochranu životného prostredia a zároveň aj výhody pre naše partnerské krajiny. Čo sa týka zabezpečenia trvalej udržateľnosti pre zdroje, vytvárania nových pracovných miest, a e, rešpektovanie demokratických a ľudských práv. Toto sú oblasti, v ktorých parlament e, vykazuje expertízu a toto je možné ešte ďalej posilňovať. Lisabonská zmluva, ktorá vlastne dáva parlament a radu na rovnakú úroveň, si vyžaduje kvalitatívne zmeny. S tým súhlasím. Tu súhlasím s predsedníctvom, s pani predsedničkou. Napriek tomu toto nie je otázka, ktorá by e, závisela len na mojej zodpovednosti. Je to horizontálna otázka vzhľadom na... E, týka sa to celej komisie a rady. E, ja sa naozaj teším na vyčerpanie všetkých e, e zdrojov, aby sme e, docielili lepšiu odpoveď v novej rámcovej dohode. E, e compliance, teda zhoda je moje štvrté kľúčové slovo. E, spolahlivosť našej politiky je v hre. E, potrebujeme e, konkurencieschopnosť s ďalšími krajinami, s tretími krajinami, ktoré lovia v rovnakých moriach, v rovnakých vodách. Musíme um, spolupracovať s členskými štátmi, aby sme zabezpečili monitorovanie nášho priemyslu a aby sme zablokovali dovozy pre e, rybolovné produkty IUU. Teraz sa e, vyjadrím k námorným knihám. E, Modrá kniha e, získala podporu zo strany parlamentu aj rady. Čiže teraz je ten správny okamih, aby sme zašli ďalej, než ako vyhľadávanie synergií jednotlivých sektorov. Musíme napredovať konceptom integrovaného námorného riadenia, aby sa E, poskytli námorným regiónom e, vhodné riešenia, tak ako predseda Barozo uvedol vo svojich usmerneniach. E, v mojej krajine je bohatá námorná tradícia. Ja budem hrdá, že budem môcť prispievať k rastu k Európe. Skrátka ide o vyčerpanie nepreparaných námorných zdrojov pre transeurópske energetické siete a modrú biotechnológiu. Motorové cesty moria, toto všetko môže vytvoriť nové perspektívy. Po druhé, vytváranie modrých pracovných miest, podpora námorných zručností a zriadenie s, e, certifikátu môžu prispieť e, k tomuto. Po tretie, tretie kľúčové slovo, bezpečnosť pre občanov, e, rybárov a dopravu. Rozvoj nového integrovaného námorného monitorovacieho systému je výzvou e, voči európskemu námornému priestoru bez bariér. Ďalej, zdôraznenie, posilnenie ekonomiky Môžeme k tomu prispieť riadením a dobrým fungovaním novej integrovanej eh, hovorím o, monitorovacej datasiete a Európsky atlas pre moria. Ak eh, budem zvolená za komisárku v tomto eh, sektore, tak zabezpečím skutočnú, skutočný rozdiel pre tých, ktoré ktorých každodenné životy závisia e, na rybolove. Ehm, budem poctená, ak budem môcť zohrávať túto úlohu, ak budem spoločne s vami e, vlastne e, vytvárať túto politiku v rámci skutočného partnerstva, aby sa našim námorným komunitám zabezpečila spolahlivá budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne pani kandidátke a teraz pristúpime k prvému kolu. Sú to koordinátori. Ako prvý pán Antinoro, nech sa páči. Dobrý deň, pani komisárka. Vítam vás u nás vo výbore. E, načetli ste niekoľko tém, ku ktorým by som chcem, chcel vám položiť e, niekoľko otázok. Napríklad ste načrtli zásadnú e, otázku, e, to, že žijeme vo veľmi dôležitom období. E, spolurozhodovanie e, sa bude vzťahovať teraz aj na oblasti rybolovu. Bude to mať teda veľký vplyv na, tento ob, na túto oblasť a dúfame, že v tejto súvislosti budeme môcť s vami viac a lepšie e, spolupracovať. Pomnuli ste aj zelenú knihu. Ja dúfam, že vy budete môcť v tejto oblasti začať okamžite e, pracovať od bielej e, knihy. Si naozaj e, teda očakávame odpovede. A potom, pokiaľ ide o regionalizáciu, načetli ste túto tému. E, tu by sme chceli e, pochopiť, ako vy vnímate koexistenciu e, spoločnej európskej politiky v tejto oblasti a regionálnej politiky, lebo tu v tejto oblasti je veľmi veľa konfliktov a treba sa naozaj pozerať do diálky, aby sa takéto konflikty dali vyriešiť. A potom, pokiaľ ide o etikety, spomenuli ste túto tému, a vy viete, e, máte už nejakú predstavu, ako e, by to v tejto oblasti malo vyzerať z časového e, hľadiska? Pani Damanaki, nech sa páči, máte 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedkynia. Ďakujem pánovi Antinorovi za jeho otázku. Naozaj tieto záležitosti sú nám veľmi blízke. Už som vám povedala, že máme 400 príspevkov k rozpráve od verejnej mienky a zainteresovaných v tejto zelenej knihe. A práve tieto príspevky hovoria o tomto slove, o decentralizácii. A je tam veľa názorov k tomu, ako pristupovať k tomuto konceptu, k tomuto pojmu. Na úvod by som chcela ujasniť, že keď hovoríme o decentralizácii, nehovoríme o renacionalizácii, Eh, rybolovnej politiky. Táto politika je spoločná a naďalej aj taká bude. Keď o tom hovorím, hovorím o úsilí, aby sme videli, aké kompetencie podľa zmluvy, a to si môžeme spolu preštudovať a pozrieť sa na to, ktoré z týchto kompetencií sa môžu aplikovať v praxi. Nevidím dôvod, prečo by parlament, my v komisii alebo rada by sme sa mali znepokojovať eh, opatreniami, napríklad ako by mali vyzerať siete a oká sieti škótskych eh, rybárov. Mali by sme ísť smerom decentralizovanej politiky, ale vždy rešpektovať do písmena zmluvy. A ja sa zavezujem ako kandidátka k tomu, že tieto zmluvy budem rešpektovať, takže môžeme veľmi podrobne prediskutovať to, ako dosiahneme tento cieľ, ako do toho začleníme všetkých zainteresovaných, ako som už naznačila, Našim cieľom je mať riešenia, ktoré budú na mieru pre všetky e, námorné oblasti, vrátane všetkých zainteresovaných. Som pripravená s vami o tom diskutovať, o tomto programe a tiež o prenose presunie mm, kompetencií. Pokiaľ ide o certifikáty a označovanie, je to veľmi dôležité, pretože nám to dá príležitosť byť konkurencieschopní, ale za rovnakých podmienok a práv so susednými rybármi tak pre Taliansko a ďalšie stredomorské krajiny. Pre našich rybárov je to veľmi dôležité rovnako ako pre všetky krajiny, ktoré trpia nekalou hospodárskou súťažou. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedkyňa. Pán Antinoro chce ešte? Nie, nebude replikovať, takže ideme k ďalšiemu koordinátorovi. Je to pani Rodas za socialistov. Máte dve minúty na svoju otázku. Ďakujem. Ďakujem pani predsednička, vážená pani Damanaki. Srdečne vás vítam a teším sa na spoluprácu s vami z nasledovného dôvodu. Viacero rokov ste boli poslankyňou a na základe toho viem, že problémy medzi poslancami v parlamente na jednej strane a vládami na druhej strane a ministrami na druhej strane veľmi dobre poznáte a že sa často usilujeme o dobrú spoluprácu, čo je niekedy ťažké. A nakoľko vy máte za sebou niekoľkoročnú prácu ako poslankyňa, predpokladám, že veľmi rýchlo pochopíte naše problémy. Moja otázka. Reforma spoločnej polhospodárskej politiky, ako každá reforma, ktorá má viesť k úspechu, nebude zadarmo a stojí veľa peňazí. Potrebujeme peniaze na to, aby sme e, mohli zrealizovať riadnu reformu, ale potrebujeme aj prostriedky na to, aby sme možné sociálne a hospodárske dopady reformy mohli zmierniť. Spustená integrovaná námorná politika takisto bude stáť peniaze, pričom som rada, že integrovanú námornú politiku vôbec realizujeme, pretože bez čistých vôd a bez E, znovu vytvorenia ekologické rovnováhy z dlhodobého hľadiska už nebude vo vodách, nebudú vo vodách plávať žiadne ryby. Ako chcete vašich kolegov v komisii a v rade presvedčiť, že e, to bude úspešná reforma a trvalo udržateľná námorná politika a že toto však nebude za nulový poplatok. Pani Damanaki, nech sa páči 3 minúty. Ďakujem. Ďakujem. Pravda je, že mohla by som tu citovať jeden verš. Áno, bude to boj. Samozrejme ide o ekonomiku. Potrebujeme financie a peniaze na toto všetko a som rada, že kolega spomenul túto otázku. Pokiaľ ide o nové perspektívy, a o rozpravu, ktorá s tým súvisí, myslím, že môžeme spolupracovať, aby finančná politika alebo politika financovania bola skutočne seriózna a myslím, že môžeme dosiahnuť pozitívne výsledky, ak budeme si istí v tom, čo chceme dosiahnuť a keď e, budeme e, schopní správne zhodnotiť tieto finančné prostriedky. Potrebujeme mm, samostatný fond pre námornú politiku. To je podľa mňa veľmi dôležité. Myslím si, že rybolovné fondy je to asi miliarda eur ročne, nie je to dostatočný finančný zdroj a tieto fondy by sa mali využiť aj pre námornú dopravu. Nie, ja si myslím, že by sme mali mať špeciálny fond aj pre túto námornú dopravu a to je moja odpoveď. Okrem toho sa budeme snažiť aby sme mali aj finančné zdroje na základe dohôd s iným generálnym riaditeľstvom, napríklad s riaditeľstvom pre výskum a s kompetentným komisárom. Všetci pripravujeme výskumný program pre námornú politiku, preštuduje sa situácia našich oceánov. Vlastne budú to tri programy a budú to fondy spoločenstva e, z rozpočtu spoločenstva. Nepôjdu teda z nášho malého vrecka pre rybolov. Navyše sú tam ešte ďalšie financie, 10 miliard pre ďalšie projekty. Takže ako hovorím, spolupráca s ďalšími generálnymi riaditeľstvami je veľmi dôležitá, napríklad riaditeľstvom pre dopravu, námorné záležitosti, spolupráca s týmto DG je veľmi dôležitá. A na záver myslím si, že potrebujeme maximalizovať naše fondy a zdroje a maximálne ich využiť. Máme Európsky rybolovný fond, ako veľmi dobre viete, a máme aj ďalší finančný zdroj alebo nástroj. V tom prvom fonde je 5 osí e, distribúcie. Ja sa sústredím na tú druhú a tá ide smerom udržateľného rozvoja. Je potrebné, aby sme maximálne využili tých málo zdrojov, ktoré máme, aby boli kompatibilnejšie s našou politikou. Ďakujem. Pani Rodos, chcete ešte ďalšiu otázku? E, ja sa chcem len opraviť. E, v podstate by sme mohli prerušiť vypočutie, pretože ja som omylom povedala spoločná polnohospodárska politika a nechytili ste sa na, moju, e, na, na, mojo, na môj chyták. Eh, Ďakujem. A teraz koordinátor za liberálov, pán Gallagher, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcel pogratulovať e, nominovanej komisárke k jej nominácii a chcel by som jej zaželať všetko dobré a chcel by som povedať v prvom rade, že slovičko partnerstvo, ktoré ste spomenuli, eh, si veľmi cením. Je to naozaj úplne nutné práve teraz, keď Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, ale aj predtým. Partnerstvo jednoducho je dôležité. Náš výbor a komisia si musia navzájom eh, načúvať, pretože je tu bohatstvo skúseností, eh, ktoré vám môže vo vašej práci pomôcť. Je uh, to veľmi dobré, že spomínate vášho eh, eh, predchodcu v komisii. Jeho práca bola veľmi eh, dôležitá, dobre spolupracovala s našim výborom, na tomto môžeme stavať. Samozrejme, hovorí sa tu o spolurozhodovaní v oblasti rybolovu podľa Lisabonskej zmluvy. Takže pokiaľ ide o spoločnú po, politiku v oblasti rybolovu, mohli by ste spomenúť, ako podľa vás má táto spolupráca vyzerať v oblasti spolurozhodovania. Takže a chcel by som takisto vašu pozornosť upriamiť eh, aj na eh, rokovania, o ktorých veľmi dobre viete, že boli pred Vienocami prerušené. Chcel by som vás poprosiť, aby ste sa sústredili na to, že e, žiadna dohoda nie je možná s tretími krajinami e, len na jednostrannej báze. Je potrebné partnerstvo aj e, v tejto oblasti, pretože na oboch stranách spoločných vôd je čoraz menšia populácia rýb a Takisto aj pokiaľ ide o Norsko, je treba zabezpečiť, aby ste naozaj e, sa postarali o to, aby podobné rokovania e, prebiehali úspešne. Ďakujem pekne e, za to, čo e, povedali e, viacerí poslanci doteraz a chcela by som e, spomenúť aj to, čo povedala pre chvíľu pani Rodust. Ja som dlho pracovala v parlamente, preto viem, aké ťažké je pre poslancov obsahovo, politicky, aj kreatívne pracovať a vystupovať voči exekutíve, teda ak chceme e, komisiu nazývať exekutívou. Preto myslím, že e, sa naozaj viem veľmi dobre vžiť do úlohy e, poslanca alebo poslankyne. A naozaj chcem zdôrazniť, že ja som za skutočné partnerstvo aj s radou. V rámci nového e, e, postupu by sme e, mali posilňovať partnerstvo. A chcela by som ešte poukázať aj na to, že naozaj je dobré, že sa znovu otvorili rokovania s Norskom generálne riaditeľstvo znovu zahájilo tieto rokovania, boli dlho prerušené. Naozaj tu boli ťažkosti. Norsko je veľkou krajinou, um, susedskou krajinou EÚ, ktorá je dôležitá pre um, Európsku úniu, nielen v oblasti rybolovu, ale aj v iných oblastiach, ako napríklad energetika, hospodarovanie morí a podobne. Treba tu teda dbať o dobre susedské vzťahy a preto je dôležité, že boli znova otvorené prerušené rokovania, ktoré boli prerušené z e, dôvodov, ktoré e, ste e, tak marginálne načrtli. Takže ide tu o hlbokomorské ryby. Tieto z dôvodov klimatických zmien nejdu, sa ne, nepohybujú smerom na sever, ale jednoducho sú tu aj dočasné zmeny Takže mali by sme sa snažiť nájsť to najoptimálnejšie riešenie pre všetkých. Ale Norsko ako veľká krajina má eh, naozaj eh, svoju dôležitosť pre EÚ a trvá na tom, aby sme naozaj plánovali eh, dlhodobo, pokiaľ ide o kvóty, ktoré majú dosať jednotlivé krajiny. A preto je potrebné naozaj, aby sme sa v tejto oblasti čo najrychlejšie dopracovali k dohode. Je dôležitý dialog s našimi susedskými krajinami a dohoda. A treba hľadať to najlepšie možné riešenie. Aj pokiaľ ide o príslušné kvóty, ale aj iné otázky týkajúce sa našich vzťahov s Norskom. Ďakujem. Pán Gallagher, máte jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. E, chcem sa sústrediť na moju vlastnú e, krajinu. 80 lodí sú menšie než 15 metrov. To znamená, že máme naozaj rybolov tých menších rozmerov. A e, rybolov je veľmi dôležitý pre pobrežné komunity. Nie je v týchto oblastiach žiaden iný zdroj obživy a chcel by som teda e, pripomenúť pani komisárke, aby v oblasti revízie spoločnej politiky v tejto oblasti našla nejaké výnimky pre uh, takéto pobrežné komunity, kde sú uh, drobní rybári. A chcel by som vám aj poďakovať za to, čo ste spomenuli, že budete uh, podporovať takéto e, e, tie, poradné e, orgány, poradné rady. Ja naozaj podporujem tento prístup, pretože určite bude nápomocný v riešení problémov rybolovu. Pani Damanaki. Ďakujem. Pán poslanec nastolil veľmi dôležité otázky. Ja by som chcela poukázať na to, že nielen vo vašej krajine, ale vo všetkých členských štátoch práve tieto drobné E, rybolovné plavidlá predstavujú väčšinu flotily, čiže 80 európskej flotily spolu menej ako tie, ktoré majú menej ako 10 metrov. Toto je drobný rybolov, ktorý si vyžaduje príslušnú politiku. Ja to nemôžem teraz veľmi podrobne popísať, na to nemám dosť času. Máme špecifickú politiku pre drobné plavidlá, toto musí byť e, e, aj zohľadnené v rámci zreformovanej e, politiky rybolovu a ja som presvedčená, že e, docielime optimálne riešenia v spolupráci našej vzájomnej. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ako som vám, e, je veľmi známe, že to doplnenie nemôže znamenať novú otázku. A teraz pani Leven za zelených, nech sa páči dve minúty. Koordinátorka skupiny zelených, nech sa páči. Ďakujem, a gratulujem, že ste boli navrhnutá na túto mimoriadne dôležitú prácu. 71% planéty je pokrytej oceánom a ryby zohrávajú hlavných aktérov v námorných ekosystémoch, na ktorých sme všetci závislí, aj čo sa týka absorbovania CO2. Um, ehm, nadmerným rybolovom um, um, bolo um, E, zničených 70 až 90 predátorov a tým sa narušil ekosystém. Pani Damaraky, uznávate, že mm, e, e, podpory boli veľkým motivátorom k nadmernému rybolovu. A ako to vidíte s redukciou rybolovu? Čo sa týka, vzhľadom na to, že ryba je e, často, e, často použité prírodné zdroje, ste za to, aby sme zaviedli ekologické a sociálne kritériá, ktoré by rozhodli, ktoré lode nemajú byť používané a ktoré majú právo na rybolov. Myslíte si, že by bola dobrá myšlienka dať prioritný prístup tým, ktorí využívajú e, najlepšie rybolovné praktiky, ktoré nezasahujú do, negatívne do ekosystému, ktoré takisto naplňujú pravidla a predpisy a ktoré prispievajú k miestnej ekonomike. Ste za legislatívny prístup, aby sme znížili tieto kapacity, alebo chcete, aby o tom rozhodol trh? Aby o tom rozhodoval trh. A ak áno, tak do akej miery? Pani Damanaki, máte 3 minúty. Ďakujem za vašu otázku. Táto dohoda podľa toho, čo hovorí pani Levena, jej údaje, je to všetko tak. Takáto je situácia. Máme tu nadmerný lov. Mm, je to aktívny nadmerný lov a hovoria to všetky posledné údaje a my tomu musíme čeliť, musíme to nejak riešiť. A ako to urobíme? budeme to robiť tak, aby to bolo v prospech európskeho obyvateľstva. Hovorím vám, že 40 obyvateľstva žije na pobreží. Takže čo vlastne treba urobiť? Treba urobiť to, aby sa obyvatelia pripravili na, adaptovali na zmeny. Všetci politici, keď e, stanovujú naše opatrenia, tak berú do úvahy udržateľnosť, ale aj sociálne aspekty, ktoré s tým súvisia, ktoré súvisia so všetkými opatreniami na ochranu tých najzraniteľnejších. A to platí nielen pre samotný trh e, a preto sme tu a preto politika Európskej únie a Európskej komisie sú tu na to, že chceme zorganizovať tieto opatrenia, aby v budúcnosti existovali a boli ešte druhy, ktoré budeme môcť loviť a aby sme ich mohli loviť konštruktívne, aby sme zabránili negatívnym dôsledkom pre moria a pre e, pobrežné obyvateľstvo. A ako sa nám to podarí, ako to dosiahneme, vy už ste naznačili určité možnosti. V budúcnosti naše financovanie musí byť selektívnejšie. Nemá význam financovať neustále výstavbu nových e, lodí, tak ako sme to robili v minulosti. Nemá to zmysel Mali by sme financovať modernizáciu týchto plavidiel, aby mali také rybolovné zariadenia, ktoré sú potrebné na správne udržateľný rybolov, e, pre, na selektívny e, rybolov, ktoré tento rybolov, ktorý bude vyberať selektívne tie e, e, druhy, ktoré chceme loviť. A to je práve ten kľúč aby sme zabránili um, tomu um, odhadzovaniu nepotrebných uh, rýb, či už uh, hovoríme o menších alebo väčších plavidlách. Mm, ďalší príklad. Ak rybári plnia pravidlá, normy a legislatívu, tak ich treba rekompenzovať. Treba ich za to odmeniť. A preto hovorím o decentralizácii a regionalizácii. Nie sú to len nejaké prázdne slova, sú to slova, ktoré majú za sebou jeden konkrétny cieľ odmeniť tých, ktorí sa pridržiavajú noriem a pravidel. A v novom nariadení a v rokovacom poriadku sú takéto ustanovenia. Nech sa páči. Ešte pani Leven, ešte by som chcela, aby ste sa trošku viac vrátili k vašim myšlienkam, ako zredukovať e, kapacitu flotil. Teraz máme momentálne 50-percentnú nadkapacitu v určitých segmentoch. Aký by, to, aký by tu bol najlepší postup podľa vášho názoru? A čo si myslíte, bolo by dobré trvalú udržateľnosť a jej kritéria použiť v tomto procese? Eh, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα... Chcela som povedať nasledovné nástroje minulosti, ako napríklad eh, vrakovanie eh, nepriniesli tie najlepšie výsledky. To vieme. Takže musíme postupovať tak, aby sme financovali selektívne v oblastiach opatrení, ktoré môžu prispieť trvalej udržateľnosti rybolovu. A môžem poukázať aj na to, že celkom cieľene sa snažíme o to, aby sme teda obmedzili kapacitu a e, maximálne úlovky eh, obmedzovali takým spôsobom, aby tu bol eh, čo eh, najnižší dopad na teda ďalšie ryby, ktoré budú vylovené spolu s tými, na ktoré sa vlastne zameriavajú rybné flotily. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Pár slov k tomu, čo ste práve teraz spomenuli, tá segmentácia E, politika kvót a politika pre e, úlovky. E, tá politika, ktorá sa doteraz uplatňovala zo strany Európskej komisie v tejto oblasti, neviedla k úspechom. Kvotový systém nebol úspešný. Budeme sa ho snažiť teda zbaviť, tak ako povedal komisár Brok alebo a budeme teda eh, uplatňovať iné nástroje, ako napríklad segmentácia eh, rybolovných plavidiel a pokiaľ ide o vaše písomné odpovede e, k tomu, čo ste podali k Baltickému e, moru, chcela by som e, sa vás spýtať niečo o hlbokomorských rybách. Spomenuli ste túto tému, priemyselný rybolov hlbokomorských rýb. Budete sa touto otázkou zaoberať? Keďže tento typ rybolovu je najviac škodlivý, keďže 80 takéhoto Eh, rybolovu má naozaj veľmi negatívny dopad. Takže chcela by som, chcel by som po, uh, sa vás spýtať, že Aký je teda váš eh, prístup, pokiaľ ide o tieto hlbokomorské ryby a priemyselnú, eh, priemyselný rybolov práve týchto ryb? Eh, Áno, ďakujem. Bez pochyby je to centrálna záležitosť alebo bod tejto zelenej knihy. A ide o to, aby sa zmenil systém kvót na systém rybolovnej aktivity. Ale nechcem tu odpovedať vágne, ale skôr konkrétne na otázku. Nemyslím si, že by existoval nástroj, ktorý by sme mohli aplikovať na všetky prípady a všetky okolnosti. Ak by taký nástroj existoval a ak e, by počas rozpravy taký vznikol, alebo ak by ste ho navrhli, tak vedzte, že ja budem otvorená a pripravená ho akceptovať. Ale nemyslím si, že by bolo niečo, že by to bolo také jednoduché, že kvóty e, nahradíme tým obmedzením rybolovného úsilia. Obmedzenie rybolovného úsilia má samozrejme veľa výhod a jednou z nich je, že sa obmedzí to vyhadzovanie zbytočných rýb, ale nie je to až také jednoduché, ako by sa zdalo. Keď máme e, zmiešané rybolovné E, farmy a rybolovné výlovky s viacerými druhmi, tak to obmedzenie rybolovného úsilia je práve to najlepšie riešenie v prípade, že ide len o jeden druh, ktorý sa loví a existujú také oblasti, kde sa dá takto loviť, tak e, ja si myslím, že by sme sa mali obmedziť na e, ten kvotový systém. Ide o to, aká je najefektívnejšia najefektívnejší spôsob, ktorý máme k dispozícii. Opakujem, nástroj obmedzenia rybolovného úsilia má svoje výhody a som ochotná ho aplikovať, keď to bude potrebné napríklad v Baltickom mori. Napríklad spolupráca v tejto oblasti je veľmi pozitívna aj s regionálnou radou. A je pravda, že návrhy Rady Baltského mora e, sme brali do úvahy, sme na ne prizerali. Ja dúfam, že v budúcom roku budeme mať intenzívny program, ktorý bude viacročný a bude platiť pre Baltické more a pre tie hlbokomorské druhy. Ja samozrejme preferujem dlhodobejšie programy, pretože dávajú väčšiu stabilitu rybolovnému sektoru a všetkým našim partnerom a navyše nám umožňuje e, toto všetko diskutovať um, oveľa fundovanejšie v rade tieto záležitosti. Replikujete, nech sa páči. Takže e, vy ste v písomných vyhlásení hovorili o viacročnej koncepcii pre výlov lososa v Pobalskom mori. Ale základným druhom v Pobalskom mori je treska. Máte aj koncepciu riadenia pre tresku? Počítate s ňou? Alebo je to nejaká chyba, alebo tu je nejaká chyba, že ste sa zamerali na lososa? Ak nie, tak povedzte prosím ešte pár slov ohľadne tohoto. Máte minútu na odpoveď. Áno, už je e, viacročný program pre tresku a toto je, e, čo musíme vždy preskúmať s radou. Ak e, tu bude niečo ešte potrebné, tak to preskúmame, ale viacročný program pre lososa neexistuje. Preto hovorím, že ide o novú iniciatívu. Toto musí existovať. Ďakujem. A za PCE, e, pardon, za GUE, pán Ferreira. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka, dezignovaná komisárka. Viackrát vo svojom vystúpení ste spomenuli nadmerné kompetencie alebo schopnosti flotily e, a hovoríte o tom, že by sa malo loviť menej, ale dovolte mi, že e, v tomto bode máme veľmi rôzne skúsenosti v jednotlivých členských štátoch. Portugalsko zlíž, znížilo svoj rybolov za 10 rokov o 36 a aj výlovky sa znížili o 40 Francúzsko, Írsko, um, Holandsko a Veľká Británia zvýšili um, kapacitu um, svojej flotily od 12 do 32 Španielsko podobne. Takže situácia je v jednotlivých krajinách veľmi rozdielná a to nie je zachytené v zelenej knihe. Znížiť kapacitu flotily a zároveň znížiť kapacitu výlovku, to nie je to isté. Vieme veľmi dobre, že ten sektor e, rieši e, také problémy, ktoré vyplývajú práve z toho, čo už, e, ktoré vyplývajú jednak z výrobných nákladov a na tak ďalej. Európska komisia v kritickom bode pred dvomi rokmi navrhla len jednu jedinú vec a síce um, nejaké rozmontovanie flotily. A otázka je, aké opatrenia vy budete aplikovať, aby ste zvýšili príjem rybárov. Nech sa páči, pani Damanaki. Áno, ďakujem. Rybolovná politika je spoločná politika a to je zachytené aj v zmluve a ja to budem maximálne rešpektovať. Ale dobre, samozrejme musíme sa snažiť o to, aby sme videli, aká je konkrétna situácia každej členskej krajiny, aké majú problémy, aby sme im mohli na niečo najlepšie odpovedať a vyriešiť ich. Je pravda, že Portugalsko v obrovskej miere obmedzila alebo znížila počet svojich plavidiel. Viacej ako bol priemer v EÚ, to bolo okolo 10 e, až 12 a vy ste to urobili v dvojnásobnom množstve. Tiež sú tu problémy s produktivitou. Ja mám k dispozícii tieto údaje a uvidím, čo s tým budeme môcť urobiť. Ale vždy sa budeme pridržiavať nástrojov spoločnej politiky, spoločnej politiky. Ja sa nemôžem vrátiť k znárodneniu tejto alebo nacionalizácii tejto rybolovnej politiky. Nie preto, že to ide proti našim e, prístupom, ale jednoducho preto, že sa nemôžeme vrátiť do minulosti. Ja si myslím, že negatívne hospodárske výsledky, o ktorých ste vy hovorili, súvisia s tým, že veľká časť portugalskej flotily je zložená z malých alebo veľmi malých plavidiel. A teda na to treba aplikovať inú politiku, politiku malých plavidiel, ktorá bude podnecovať modernizáciu flotily a zariadení. Musíme tiež uvažovať o, o možnostiach, ako e, uchovať e, tie jednotlivé lovištia a môžeme samozrejme spolupracovať s DG pre regionálny rozvoj, aby sme mali podnety, aby sme mali mraziarenské zariadenia, ktoré vylepšia e, situáciu rybárov. S novou finančnou politikou sa sústredíme tiež na organizácie produ- producentov je pravda, že organizácie nezachytávajú všetkých týchto um, výrobcov, ale myslím, že vysoké percento v EÚ áno a v Portugalsku je to číslo podobné, takže musíme vidieť, že ako, keď budeme aplikovať naše spoločné nástroje, môžeme pomôcť jednotlivým regiónom a krajinám. A myslím si, že problém portugalského pobrežia je podobný ako problémy stredomorských krajín. Musíme urobiť všetko, čo, je, čo máme, čo je v našich silách, aby sme pomohli malým plavidlám, aby mohli prežiť. Samozrejme, budú výnimky v novom nariadení sa už o takýchto výnimkách uvažuje. Ďakujem. Nech sa páči, máte minútu. Áno, pani dezignovaná komisárka, ja budem nástojiť zvýšenie príjmu pre e, rybárov a znovu sa pýtam, kedy sa bude revizovať spoločná organizáciu trhu. Dokument, ktorý ste nám zaslali, hovoríte, že SOT je súčasťou e, balíčka globálnych opatrení a v tomto balíčku globálnej reformy môžu byť rôzne fázy aplikácie pre jednotlivé časti. Ja viem, že SOT sa e, revidovala už v minulosti a kedy sa teda urobí táto revízia SOT e, rybolovu a rybného trhu do budúcnosti. Áno, v skutku reforma spoločnej organizácie trhu pre rybolov tu už dávno mala byť. Ale povedali sme, aj sme rozhodli, že treba naozaj pokročiť v tejto oblasti. Nemôžeme e, najprv urobiť reformu a potom e, prepracovať spoločnú e, e, politiku rybolovu a potom veci znova opravovať. Takže musí to ísť ruka v ruke. A ešte raz by som chcela teraz zúrazniť to, čo som povedala. Možno e, to celkom neprešlo, musia tu byť reformy, ale tie musia poviesť k tomu, aby sme mali potom v rukách lepšie nástroje pre spoločnú politiku rybolovu spoločnú a budeme samozrejme zohľadňovať osobitosti každej krajiny v tejto uh, oblasti a je, uh, e, rôzne uh, názory. Sú tu rôzne názory a rôzne záujmy, to je predsa jasné. Jednotlivé krajiny, flotily, každý má svoje záujmy, ktoré sú trochu odlišné. A teraz na dve minúty pán Farič. Ďakujem pekne, pani Damanaki, spoločná politika rybolovu bola úspešná. Podali ste, že má dobrú, solidnú e, základňu, ale z britského pohľadu to bol e, to, to, bola, to bola katastrofa. Strátili sa veľké počty pracovných miest a naša flotila môže e, teraz loviť len petinu toho, čo by sa dalo uloviť na našich teritoriálnych vodách. Takže odovzdávame to, čo by nám právo malo patriť do rúk iným. Britská flotila môže teda uloviť iba 7 rýb, ktoré plávajú eh, v teritóriu eh, Británie. Takže je to naozaj absolútna katastrofa. Je to pre nás hamba a eh, Veľká Británia v tejto oblasti veľa strátila. A v Británii a v mnohých európskych krajinách, ako vo Francúzsku, Veľa e, ľudí sa zúčastňuje na e, teda športovom rybolove, e, je to zdravé. A ja si tu čítam vo vašich názoroch, že chcete sektor rekreačného rybolovu regulovať. Ja vás chcem upozorniť, že Európsky parlament bude veľmi citlivo reagovať v tejto oblasti ale komisia e, vlastne e, si stojí za svojím, hovorí, že chce toto kontrolovať a regulovať, takže ja sa vás pýtam, či je vašim e, zámerom v priebehu budúcich piatich rokoch priniesť také, takúto reguláciu sektora rekreačného rybolovu. Ďakujem pani Damanaki. Ja rešpektujem fakty, ktoré ste predniesli ohľadom situácie vo vašej krajine. Nesúhlasím s tým, že zhoršenie situácie e, vyplýva z politiky Európskej únie. E, na celom svete, vo všetkých krajinách sú problémy a my sa usilujeme e, na to, čo najlepšie zareagovať. Takže ja by som nechcela nejakým spôsobom postupovať diskriminujúco voči niektorým krajinám. Nemôžeme povedať, že niektoré ťahajú za kratší koniec a iní sú mm, beneficientmi politiky. My sa snažíme zabezpečiť dobré riešenie pre všetky oblasti a zohľadniť tým aj regionalizáciu. Čo sa týka športového alebo amatérskeho rybolovu, tu vás môžem upokojiť. Ja vôbec nemám v úmysle zahrňať e, túto formu rybolovu do spoločných e, regulácií pre celú Európsku úniu. Je dostatočné množstvo ustanovení a pravidel na úrovni členských štátov a každý členský štát môže túto tému upravovať sám. To chcem kategoricky povedať. Ale jasne chcem povedať aj, že aj výnosy e, športového rybolovu budú zohľadnené pri výpočte jednotlivých um, stavov rýb, aby tie stavy boli odrazené realisticky, ale skrátka športový rybolov sa nebude zahrňať do oblasti e, rybolovu. Nuž, e, bolo by užitočné, keby sme raz e, vykonali analýzu nákladov a užitkov toho, koľko regio- rekreačného rybolovu e, prispieva, pretože e, tu ide o viaceré odhady a na základe tohoto viac prispieva k ekonomike ako komerčný sektor. Čiže mňa by zaujímala kompletná analýza nákladov a výnosov, ako aj dopadová štúdia, aby sa zistilo, čo niektoré z návrhov by stáli priemysel. Inak e, sa viaceré priemyselné sektory stratia. Čiže mohli by sme mať, prosím, túto kompletnú analýzu mm, nákladov a výnosov. Pani Damanaki, aj ja by som sa veľmi tešila, pán Ferič, keby som mala k dispozícii príslušné vyhodnotenie e, rozličných e, stavov a aktivít. Toto je rozhodujúci element pre našu politiku. Tu by mali byť ešte rozvinuté vyhodnotenia ex post pre viaceré oblasti našej politiky, aby sme mohli presnejšie vyhodnotiť dopady našej politiky. Ja ako komisárka v tejto funkcii zabezpečím, aby aj e, ex post bola naša politika v tejto oblasti vyhodnocovaná, ale čo sa týka rekreačného rybolovu, tu nebudem e, spúšťať e, dopadovú štúdiu, pretože Eh, ako som e, povedala, nechcem vyvolávať dojem, že tento druh e, rybolovu zahrňam do e, rybolovu. Ďakujem. Ako posledný v tomto kole za nezaradených pán Lepen, nech sa páči. Pani dezignovaná komisárka, vo vašom úvodnom vystúpení ste naznačili vaše priority, že chcete vyrovnať flotilu a zdroje aby ste podporili malý rybolov, ale 20. oktobra posledná rada stanovila také termíny, pokiaľ ide o clá pre rybolovnú produkciu, hoci Európa um, obsahuje a má teda obrovské percento produkcie, ale vzhľadom na súčasnú situáciu je to tra- tragická, mm, tragický dopad pre našich rybárov. Rybári trpia drakonickými, veľmi prísnymi opatreniami. Istým spôsobom to privileguje nadnárodné spoločnosti na úkor malých rybárov, či už na severe alebo na juhu, na juhu a ohrozuje to aj námorné svetové zdroje. Viete veľmi dobre, že rybári sú veľmi znepokojení E, ilegálnym rybolovom, aké by boli účinné opatrenia, ktoré chcete aplikovať proti nelegálnemu lovu, ak chcete rešpektovať zároveň tie e, clá, ktoré boli zavedené. Ďakujem. Pani Damanaki, máte 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne pánovi Lepenovi za jeho otázku. Poznám Mm, francúzsku tradíciu, aj tradíciu rybolovu vo vašej rodine a viete, že sa venuje, viem, že sa venujete aj rekreačnému rybolovu, ale môžem vás upozorniť, že Európska komisia nebude príjmať v tejto oblasti žiadne opatrenia. Spadá toto národných kompetencií a my teda neurobíme, a ja neurobím nič preto, aby to bola spoločná politika. Ja ako komisárka som zodpovedná za to, aby som preštudovala dôsledky rybolovu na životné prostredie. A pán Le Pen, nebudem robiť rozdiely medzi veľkými či malými plavidlami, keď budú znečisťovať naše moria. A hovorím to tu jasne. Nemôžeme predsa začať pracovať a vychádzať z predsudkov. Veľké plavidlo, ak nemá dostatočné zariadenia, môže znečisťovať veľmi a rovnako môže znečisťovať aj malé plavidlo. Nesmieme zabúdať aj na emisie CO2. Ja sa budem snažiť byť spravodlivá, to je jasné. Pokiaľ ide o aplikáciu tejto politiky, to je samozrejme tiež veľmi dôležitá záležitosť. To nové nariadenie nám dáva možnosti, aby sme mali ten bodovací systém, keď budeme aplikovať rybolovné nariadenie. A ja si myslím, že táto aplikácia bude veľmi užitočná, aby sme boli oveľa účinnejší v našej práci. Toto nové nariadenie nové kontrolné nariadenie začlenuje aj e, existujúce ďalšie nariadenia. Tento proces zjednodušuje a umožňuje, že naši inšpektori môžu realizovať svoju prácu za najlepších okolností a podmienok a môžu kontrolovať, či sa plnia platné pravidlá a normy. Ja si myslím, že je to veľmi účinný nástroj. A je pravda, že pri aplikácii legislatívy sme mali veľa problémov, ale ja verím, že situáciu zlepšíme. Samozrejme, budeme čeliť aj ďalším veľkým problémom. Ako viete, pán Le Pen, účtovný dvor, vydal veľmi negatívne stanovisko o rybolovnej politike a my musíme urobiť to, že v tým novým nariadením tieto nové e, výzvy musíme riešiť. Pán Lepen, chcete replikovať? Ďakujem, že ste spomenuli moje rodinné tradície. Moji rodičia, starí rodičia boli rybári a ja osobne nemám tieto skúsenosti, ale v každom prípade v rodine vieme, že je to veľmi tvrdé povolanie. Um, francúzski e, rybári musia riešiť problém transferovateľných kvót. Bývalý komisár bol za to, aby sa to aplikovalo. A aký je váš názor k týmto individuálnym transferovateľným kvótám? Ako to bude fungovať a čo potom zabráni nejaké e, európskemu, európskemu podniku, aby nakupoval európske ryby a úlovky, aby to predával tretím krajinám? Pani Damanak, jedna minúta, nech sa páči. Keď som spomenula tú rodinnú tradíciu. Vzťahovala som sa predovšetkým na to, že váš otec bol rybárom a naozaj musel čeliť, čeliť veľmi zložitým uh, situáciám. Ale teraz sa vrátim do uh, reality, do skutočnosti. Hovorili ste o uh, kvótach, je to dôležitá téma. Ja by som chcela poukázať na to, že E, takýto systém momentálne v EU neexistuje, používa sa iba v jednotlivých krajinách, napríklad e, v Dánsku. Tam e, sa takéto pravidla dohadujú a sú aj, má to aj veľmi pozitívny vplyv. Je to účinná metóda, ale napríklad aj Island dodržiava takéto e, postupy. Takže e, treba takéto skúsenosti z jednotlivých krajín e, zo zelenej knihy zapracovať do našich nových úprav. Niektoré členské štáty takéto postupy majú, iné nie. Ale do toho, čo robia jednotlivé členské štáty, do toho nemôže vlastne vôbec zasahovať. Ale do postupov, ktoré bude mať EÚ, tomu musím povedať, aby tieto práva neboli príliš silne koncentrované, aby vlastne sme drobný rybolov neodsudili na zánik. Teraz druhé kolo a v mene politických skupín na 4 minúty pani Patrao. Nech sa páči. Ďakujem pekne pani Damanaki. Ja dúfam, že jej práca bude úspešná Posledná reforma tejto politiky priniesla obrovské problémy do tohto sektoru a nebola schopná rozumne vyriešiť všetky problémy a výzvy. Príliš veľa kapacít, príliš veľa investícií, bez toho, že by sa jasne identifikovali tieto fenomény. Ďalšie aspekty je nadmerný lov niektorých druhov a tiež vyhadzovanie vylovených rýb vzhľadom na túto situácia, situáciu budúca e, reforma tejto politiky bude hlboká, akým spôsobom pôjde a akým zmyslom, akým smerom by sa mala robiť. Či už to budete robiť diverzifikáciou riadiacich modelov, napríklad. Nech sa páči, máte dve minúty, pani Damanaki. Ďakujem. A Ďakujem, ďakujem vám za vašu otázku. Vy ste zodpovední za veľmi uh, zložitú uh, oblasť. Musíte vypracovať stanovisko k zelenej knihe a viem, že už čelíte stovkám pozmeňujúcich návrhov. Nemohla som sa zaoberať eh, všetkými eh, dopodrobne, je ich približne 300, ale viem, eh, koľko práce sa odviedlo už v tejto oblasti. Doteraz je tam veľa dobrých myšlienok, musím povedať, ktorým sa chcem venovať. A teraz k prioritám. Chceme aktuálne zákony zjednodušiť a urobiť ich efektívnejšími. Takže chcem sa, e, tak povediať, pokúsiť o nemožné, ale e, budem sa samozrejme opierať o grécku e, tradíciu v tejto oblasti. Viem, že sú tu odlišné záujmy v tejto oblasti. Sú tu záujmy spotrebiteľov, záujmy rybárov, e, malých drobných rybárov, priemyslu, spracovateľského priemyslu, e, záujmy týkajúce sa pobrežných oblastí. Je to naozaj zložité a myslím si, že vy ako poslanci e, ste si veľmi dobre vedomi týchto skutočností. Spomenuli sa tu štyri kľúčové slova, vy ste ich tiež načrtli trvalá udržateľnosť, napríklad eh, demokratická zodpovednosť je tu veľmi dôležitá, decentralizácia a regionalizácia sú tiež dôležité. Budeme sa tiež snažiť o lepšie eh, dodržiavanie našich eh, nami stanovených pravidiel. A samozrejme chceme vypracovať dobré politické nástroje, je to zložité, ale budeme sa snažiť o ten najlepší výsledok v spolupráci s vami. Ďakujem. 30 sekúnd. pani Patrau. Ďakujem. Prednedávnom som hovorila o tom, akým spôsobom sa lokalizuje flotila. A druhá otázka, medzi, rozdiel medzi priemyselným lovom a tým eh, remeselným alebo malým lovom. Myslím, že treba veľmi jasne urobiť eh, tento rozdiel, zadefinovať ho, pretože je to veľmi citlivá záležitosť, pretože v tých modeloch riadeniach akým spôsobom chcete investovať do štúdí, ktoré budú financovať rôzne modely. Nech sa páči, môžete reagovať. Myslím, že rozlišovanie medzi e, športovým rybárom alebo priemyselným rybárom alebo drobným e, rybárom Nuž, e, amatérsky rybár je niekto, kto svoje e, produkty nemôže e, predávať. To je amatérsky rybár. Ale drobní rybári a priemyselný rybolov, e, tu už je rozlíšenie zložitejšie. A v rámci spoločnej politiky rybolovu e, sa musíme o takéto ro- e, rozlíšenie, lepšie rozlíšenie snažiť. Doteraz sa rozlišovalo podľa veľkosti lodí, a e, malé e, lode takisto nemohli tie e, mm, určitý typ sieti používať. Ale samozrejme je to dôležitá otázka. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Vítam vás u nás. Vaša poslanecká minulosť naozaj je ju vidno veľmi efektívne. Odpovedáte dnes. Ja vám položím jednu jednoduchú otázku. V Európe je spotreba 5 miliónov tón e, e, rýb za akvakultúry ročne. Dve e, politika za posledné roky v tejto oblasti mala určité medzery, predovšetkým pokiaľ išlo aj o komunikovanie zo strany komisie, komunikovanie svojich plánov, pokiaľ teda, teraz vzťahujem sa teraz na komunikáciu medzi komisiou a parlamentom, ja si myslím, e, že tu treba nejaké zmeny v tejto oblasti. Um, treba teda e, diskutovať o tom, či sú nejaké rezervy e, pre akvakultúru v rámci tohto fondu, ktorý už existuje, alebo nejakého iného špecifického fondu. Aké sú vaše uh, plány a názory v tejto oblasti? Ďakujem pánovi Milanovi za jeho otázku. Vodné hospodárstvo e, je e, tiež veľmi centrálnou otázkou. V súčasnosti produkujeme 1,2 miliónov tón, zatiaľ čo dovážame 5,5 miliónov tón. Je pravda, že nárast poľnohospodárstva v EÚ je 0,1 ročne, zatiaľ to v ostatných krajinách je to o niečo viacej. Ale my máme určité usmernenie a musíme vidieť, ako budeme koordinovať politiky jednotlivých štátov. Ja samozrejme členské štáty navštívim a budem sa snažiť e, zistiť, akým spôsobom je najlepšie budeme spolupracovať a keď budeme diskutovať o zelenej knihe, uvidíme, či je dobre mať spoločnú politiku pre akvakultúru a aby sme mali aj dostatočný finančný nástroj. Chcete replikovať 30 sekúnd? Áno, celkom stručne. Je tu potreba v E, jasnej reformy v tomto sektore, e, teraz normatívnej e, stránky. Momentálne je, sú tu desiatky a desiatky právnych úprav, takže treba to nejako racionalizovať v jednom jednotnom zákone. Zdieľate so mnou tento názor? Áno, zdieľam váš názor je veľmi veľa riaditeľstiev, veľmi veľa útvarov, ktoré sú zodpovedné pre uh, uh, túto oblasť, rybolov, uh, doprava, životné prostredie. Samozrejme, nechcem nikoho sa dotknúť, ale je dobré v európskej legislatíve docieliť nejakú, nejakú jednotnosť a samozrejme aj v tejto oblasti by to bolo vhodné. Ďakujem. Na jednu minútu má slovo. Teraz na jednu minútu má slovo pán podpredseda Heglondy. E, chcel by som, aby ste povedali niečo k vzťahom EÚ a e, tretími štátmi a čo sa týka morálnych a e, iných štandardov, ktoré chceme podporiť a čo sa týka dohody. Napríklad e, dohoda s Gineou, ktorú sme zamietli. Na mňa by zaujímal váš názor na toto a na podobné prípady v budúcnosti. A takisto, čo sa týka predátorov, ako kormoránov a leňov a mm, ako budú e, vyzerať tie s tým súvisiace náklady. E, na dve minúty pani Damanaki. Ďakujem. Pán Haglun, ja môžem hneď povedať, že pri v dohodách, medzinárodných dohodách je potrebné vylepšenie v našej politike. V rámci reformných diskusí toto bude určite predstavovať kapitolu. Tieto dohody sú e, dôležitým nástrojom a 15 nášho e, každoročného rozpočtu e, sa vynakladajú na tieto dohody. A mala by tu byť docielená zmena aby sme zároveň lepšie mohli e, výjsť ústrety rybolovnému priemyslu, ale aj záujmom dotyčných krajín, ktoré často majú problémy predovšetkým e, v súvislosti s autonómnymi právami. S Gineou je veľmi dôležité, aby sme docielili dohodu. Parlament už e, vo vysokej miere prispel k tomuto Takže určite tieto dohody e, a e, na základe toho aj ľudské práva budeme tam zahrňať ako nedotknutelné základné práva. Toto je politika, ktorá musí e, vyhovovať všetkým rybolovu, ako aj dotyčným krajinám. Z viacerých dôvodov tie dohody nevždy boli priaznivé pre krajiny, s ktorými sme ich uzavreli 30 sekúnd pre dodatočnú otázku. Áno, veľmi stručne, pani Damanaki, ďakujem za vašu jasnú odpoveď. Mohli by ste niečo povedať o tých predátoroch, ak máte na to chvíľku? Áno, samozrejme. Čo sa týka kormoránov a tuleňov, nasledovné E, za toto nie je zodpovedná EÚ a komisia. To spadá na členské štáty, ktoré sa usilujú e, najlepším, čo najlepším postupom e, podniknúť príslušné kroky. Ale čo sa týka mojich možností, tu sa chcem teraz vyjadriť ku kormoránom. Utúleňov existuje samotná európska, teda samostatná európska politika, ktorá sa musí aplikovať. Ja môžem poukázať jedine na to, že budúci rok možno bude možnosť e, e, urobiť dopadovú alebo zadať dopadovú štúdiu vzhľadom na rybolov a životné prostredie a prijať čo najlepšie rozhodnutie. Ďalší rečník na jednu minútu. Ďakujem, e, pani kandidátka. Povedali ste vo vašich úvodných slovách a použili ste Mm, frázu, že spolahlivosť, zodpovednosť, teda kredibilita politiky je e, v hre. Spoločná politika rybolovu v Škótsku nemá naprosto žiadnu kredibilitu, žiadnu dôveryhodnosť, pretože už takmer 30 rokov e, sme len trpeli e, v našich rybolovných spoločenstvách nedostatkom E, takže pod vašim vedením by sa toto mohlo zmeniť? A keď hovoríte o decentralizácii, e, chceli ste sa e, zamerať na všetky prímorské oblasti. Nuž nechápam tú logiku, že rybolovné národy, ktoré majú na to nárok, by mali byť schopné povedať, ako bude riadený rybolov v budúcnosti. Pani Damanaki, dve minúty. Áno, ja rešpektujem vaše názory, čo sa týka e, toho údajného neúspechu rybolovnej politiky, ale môžeme e, zaznamenať aj pozitívne kroky, ktoré sa dotýkajú aj Škótska. Napríklad aj na základe spoločnej rybolovnej politiky sa Eh, napríklad eh, zlepšila situácia. Eh, od roku 2004 sme aplikovali program a teraz sme docielili viac ako potrebnú kvótu. Aj čo sa týka solej, aj tu sme, pardon, tresky, aj tu sme e, zlepšili, e, docelili zlepšenie až 40 Nuž, e, nemôžeme byť takí negatívni. Docelili sme aj lepšie výsledky, čo sa týka sleďa e, v Biskajskom zálive, ale samozrejme je dôležité, aby e, mm, e, e, boli zohľadnené politiky v rámci nášho reformného návrhu pre politiku musíme zohľadniť toho, čo bolo e, Eh, ale kto rozhoduje o jednotlivých eh, morských oblastiach, o tom ešte treba rozhodnúť. Vy ste chceli aby len eh, susedské členské štáty mali tam eh, právo sa zapojiť. Neviem, či to môžeme akceptovať, lebo by to bolo v rozpore so zmluvami a mohlo by to viesť aj k problému vzhľadom na spoločný charakter politiky, ale môžeme o tom diskutovať. Eh, všetky témy sú predmetom diskusie vzhľadom na optimálne, optimálne riešenie. Môžete 30 sekúnd reagovať. Čiže spoločné aspekty politiky E, sa dajú vylepšiť, ak sa ukáže, že nefungovali. Takže je ťažké vysvetliť spoločenstvám rybolovu, že sme museli takto postupovať, pretože to e, zakotovuje zmluva. Zkrátka, v niektorých prípadoch e, možno povedať, že zmluva je problémom a treba to akceptovať. Ime υποχρεωμένη na σεβαστώ απολύτως τη E, samozrejme e, som zaviazaná plne zmluvou, ale zmluva samotná predsa e, predpokladá, že táto politika sa má prediskutovávať ako taká, ako celok, nielen jednotlivé časti. Na základe zmluvy sa teraz predloží E, veľmi obsiahlý e, návrh e, týkajúci sa spoločnej politiky rybolovu. Všetky aspekty sa tam budú preberať. Pán Stevenson, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani Damanaki. Som rád, že hovoríte, že chcete zreformovať spoločnú rybolovnú politiku, predovšetkým pokiaľ ide o o, o, o sektor regionalizácie a decentralizácie. To je veľmi drahé jednotlivým aktérom. Amsterdamský protokol o subsidiarite, špecificky decentralizáciu e, rozhodovania e, vylúčuje, e, pokiaľ ide teda o členské štáty. Ako chcete prekonať túto prekážku? Ako chcete zabezpečiť, aby mikromanažment, ktorý bol katastrofou, Ehm, teda pokiaľ ide o rozhodovanie v Bruseli, sa odstránil. Pani Damanaki. Zmluvy hovoria o tom, že nemôžeme opäť e, e, nacionalizovať e, našu politiku. To som aj jasne zdôraznila, pokiaľ ide teda o, znovu odovzdávanie príslušnosti jednotlivým členským štátom. Pokiaľ ide o zelenú knihu, to, čo sa tu myslí pod regionalizáciou v tejto knihe, ale aj v iných správach, to sú úplne iné aspekty. Nemôžeme určité rozhodovania e, preniesť opäť na členské štáty. Ale určité detaily rozhodnutí sa môžu príjmať na lokálnej úrovni, aby sme zabezpečili e, lepšie zúčastnenie. To nám zmluvy umožňujú a hovoria na naši experti, že je to možné a je to aj súčasťou zelenej knihy a preto chceme aj posilniť dialog na tú tému, ako e, to zrealizovať. Ale návrat e, k e, teda odovzdaniu týchto kompetencií členským štátom to možné nie je. Pán Stevenson, 30 sekúnd na ďalšiu otázku. Mohli by ste nás ubezpečiť, pani Damanaki, že systém riadenia jedno musí byť dobre pre všetkých, nebude vlastne charakterizovať váš spôsob postupu v tejto oblasti? εσείς ο ίδιος είπατε πριν ότι πρέπει να αποφύγουμε vy sám ste e, pred chvíľou povedali, že e, by sme mali takýto mikromanagement e, e, zamedziť. E, jednotné e, e, riešenie e, nemôžeme mať. Samozrejme, potrebujeme riešenia na mieru riešenia na mieru, integrované e, e, riešenia pre jednotlivé morské dna. A ja si myslím, že taká vhodná kombinácia takýchto jednotlivých riešení je možná. A teda e, nemusíme tu mať iba takýto mikromanagement. Samozrejme, že to bude zložité a budem potrebovať aj vašu podporu v tejto oblasti. Pán Ferreira, jedna minúta. Ďakujem pekne. Znovu sa vrátim k decentralizácii. Pani dezignovaná komisárka povedala, že je proti znovu nacionalizácii alebo znárodňovaniu tejto námornej politiky. Teda ste za spoločnú politiku, ale vieme veľmi dobre, že jedna vec je politika a druhá vec sú náklady. Aký je váš názor, pokiaľ ide o hrozby na znovu nacionalizovanie nákladov tejto spoločnej námornej politiky? Nech sa páči, Damanaki. Môžete odpovedať? Áno. Povedala som, že je potrebné, aby sme mali spoločnú politiku. A som presvedčená, že európsky projekt a európsky spôsob zaistí, že záťaže sa rovnomerne rozdelia medzi inými. Ja európsky projekt obhajujem už veľa rokov a ja si myslím, že tieto záruky máme. Keď chceme aplikovať princíp kolegiality aj v Európskej komisii, budem podporovať všetkých tých komisárov, ktorí sa budú venovať tejto otázke. Pán Ferreira, ja som sa vás pýtal, ako konkrétne budete čeliť výzvam toho, že, sa, že by sa napríklad znižili finančné prostriedky toho rybolovného fondu. A pokiaľ ide o decentralizáciu, čo si myslíte o stálom charaktere niečoho, čo bolo v roku 2002 len ako výnimka. Tá e, rezerva 12 mil pobrežia, alebo teda vôd pre krajiny. A čo si myslíte o rozšírení tejto rezervy 12 mil vzhľadom na e, túto platformu? Nech sa páči, pani Damanaki. Európska únia rešpektuje námorné právo v maximálnej miere. To tu znovu opakujem. V každom členskom štáte je rôzny režim. V Stredomorí máme tento systém. Tá rybolovná oblasť sa stanovila na 12 mil, niekedy aj 6 mil, ale existujú iné krajiny, ktoré majú uh, exkluzívne uh, obchodné zóny, kde je tých mil oveľa viacej, takže to bude tiež jeden, jedna z vecí, politiky Európskej komisie. A ako ďalší, pán Salavra Kozina, minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani Damanaki, myslím si, že vaše vystúpenie je veľmi uspokojivé, napriek tomu, že sme z iného politického spektra v Grécku. Máte skutočne privilegované myšlienky a názory a to sa jasne ukázalo vo vašich odpovediach. Ja teraz budem hovoriť o stredozemnom mori. Je to more, ktoré zdieľajú mnohé krajiny, niektoré z nich nie sú členmi Európskej únie. A neexistujú ani otvorené moria, ani tie exkluzívne obchodné či hospodárske oblasti. Takže tam vstupujú do hry tie princípy 12 alebo 6 mil. Ako chcete zabezpečiť rovnaké práva a príležitosti pre našich rybárov, ktorí musia plniť všetky normy Európskej únie, zatiaľ čo ich kolegovia rybári, ktorí nepatria do krajín EÚ, nerešpektujú tieto normy a navyše e, ilegálne lovia pri e, našich teda námorných, e, našich pobrežných vodách. Ďakujem pekne kolegovi za túto otázku. Je pravda, že to, čo hovoríte, je veľmi vážne. Postihuje to nielen Grécko, ale aj iné stredomorské krajiny, pretože mnohé z týchto krajín čelia mm, tomuto problému. Je to problém nekalej hospodárskej súťaže. Ako isto všetci dobre viete, v stredozemnom mori a v tejto oblasti nie sme len my, ale aj mnoho ďalších krajín. Ak to môžem takto povedať, tieto krajiny nie sú ochotné plniť medzinárodné rybolovné normy. No a ako to vyriešime? V prvom rade dialogom. Dialóg je rozhodujúci a musíme využiť všetky možnosti, ktoré máme k dispozícii. Všetci dobre viete, že EÚ je e, súčasťou rôznych medzinárodných rybolovných organizácií, CCM a ďalších, e, tej e, Stredomorskej komisie a podobne. Všetky krajiny Stredomoria sú členom tejto organizácie, takže tam musíme vyvíjať tlak, aby sme jasne ukázali, že normy musia rešpektovať všetci a aby bolo jasné, že Európska únia, ktorá je najväčším dovozcom rýb na svete, nemôže dovážať produkty, ktoré pochádzajú z ilegálneho rybolovu. Tieto produkty, tieto ilegálne výrobky sa nemôžu predávať na našom trhu. Musíme nájsť to najlepšie riešenie a cestu, ktoré bude uspokojivé pre všetkých a ktoré bude predovšetkým obraňovať a ochraňovať našich rybárov. A predo zo všetkých mojich síl budem pracovať na tom, aby sa to zrealizovalo. Samozrejme musíme čo najlepšie aplikovať aj námorné právo, tak v Pacifiku, ako aj v Stredomorí a podobne. Áno, ešte chcete zareagovať, pán Salavrakos, nech sa páči. Nie, nie, to mi stačilo. Dobre, ďakujem pekne. A teraz pán Kadek. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani Damana, vítajte medzi nami. Nie som jediný, ktorý si myslí, že v súčasnej situácii je nepriateľné, aby sa aplikovali individuálne prenosné kvóty pre malý rybolov. Som v kontakte s francúzskými rybármi, predovšetkým v Bretonsku, ktorí sa obávajú tejto možnosti a som e, za zachovanie priamých kvót a ste za to v rámci Lisabonskej zmluvy aby sa nejakým novým spôsobom zadefinoval ten remeselný malý rybolov, aby sa aplikovala táto žiadosť a aby sme uchovali naši, náš nepriemyselný e, rybolov. Pani Dama, Damanaki, máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne pánovi Kadekovi. Ďakujem za vašu otázku za ten prenos individuálnych kvót. Takýmto spôsobom tieto kvóty nazývame. Ide o veľmi náročnú, ťažkú otázku a ja e, veľmi chápem e, pozíciu bretonských rybárov, ako sme správne povedali. Niektoré krajiny už tento systém aplikujú. Aj Samozrejme, jasné, že tento systém nemôžeme aplikovať bez určitých opatrení. Napríklad Dánsko neumožňuje, aby sa e, povolenia postupovali len v určitom sektore, napríklad pre malý rybolov. Už sú ustanovenia, ktoré môžeme aplikovať a myslím, že tie členské štáty, ktoré aplikujú takéto spôsoby, môžu nájsť najlepšie riešenie aby sa obránil ten malý rybolov, remeselný rybolov. Ja súhlasím s pánom Kadekom, je potrebné, aby sme zadefinovali tento druh rybolovu. A to je niečo, čo sa musí urobiť v kontexte reformy, pretože musíme brať do úvahy viacero aspektov. Dĺžku prvy, E, ďalšie technické podmienky, otázky vlastníctva, ak máte napríklad e, majiteľa viacerých plavidiel aj stoviek, aj to všetko musíme brať do úvahy. Ja samozrejme som za to, aby sme o tom diskutovali, aby sme zadefinovali e, tento malý rybolov a potom bude potrebné aplikovať tie najlepšie okolnosti. Ešte pán Kadek existuje protirečenie medzi udržateľným riadením, zdrojov a celosvetovým trhom. 70 rýb, ktoré sa spotrebúvajú v EÚ, pochádzajú z dovozu. A ako chcete dosiahnuť, aby sa na jednej strane rešpektovali veľmi prísne sociálne, sanitárne a iné e, podmienky, keď hovoríme o produktoch, ktoré pochádzajú z tretich krajín? Ďakujem. Áno, pán Kadek. Moje údaje sú ešte ťažšie a hovoria 70 dovezených produktov, pardon, opravuje sa pani komisárka, 70 spotrebovaných produktov sú dovezených v EÚ, takže musíme byť síce defenzívni, ale zároveň musíme aj zautočiť v určitých oblastiach, hlavne v sanitárnej oblasti. Ide o normy, ktoré treba e, smerovať tým správnym spôsobom. Ďalej máme aj úpravy a nariadenia v obchodnej oblasti a, oblasti a môžeme nastojiť na tom, aby v zmysle EU kontroly žiadny produkt, ktorý bude pochádzať z ilegálneho rybolovu, aby sa nedostal na naše trhy. A teraz hovorím o etiketách, o označovaní. Európsky spotrebiteľ musí veľmi dobre vedieť, že tie ryby, ktoré konzumuje, boli vylovené legálne a udržateľným spôsobom. Nech sa páči, pani Variana, dve minúty. Ďakujem. Vítam vás, pani komisárka. Máme pred nami veľké výzvy, hovoríme o udržateľnosti, o rybolove, hovoríme o globálnej kríze, ktorá je špecifická pre tento sektor. Hovorili ste o udržateľnosti a otázka je vzhľadom na možnú reformu. Myslíte si, že reforma vychádzajúca zo zmeny e, rybárskeho rybolovného úsilia je riešením. A pokiaľ ide o medzinárodné dohovory, tá možnosť demokratizácie týchto krajín, akým spôsobom sa bude merať. A veľmi rýchla tretia otázka. Otázka u ženy e, v rybolove a v rybárskej politike. Nepočujeme pani politiku. Pani komisárka nemôže odpovedať na tri otázky. Pousilujem sa o to e, zodpovedať na všetky. Je to zaujímavá otázka. Veľa žien e, rybárok neexistuje, e, je ich celkovo od 4 v EÚ. Ale celkovo v tomto sektore je zamestnaných 26 žien, a to predovšetkým v spracovateľskom priemysle. Ženy sa zúčastňujú teda v tejto oblasti a chcú byť aj viac e, e, celkovo zainteresované do vývoja a e, snažia sa aj o lepšie úpravy než tie aktuálne. Samozrejme, treba ich zohľadniť aj v tých poradných orgánoch. Ehm, samozrejme, teraz k tej ďalšej otázke. Ehm, ceny sú veľmi dôležité, pokiaľ ide teda o naše vzťahy s inými krajinami. Treba sa eh, snažiť ehm, riešiť aj politiku. Mali by sme sa snažiť eh, pomôcť tým najslabším tým, ktorí bez našej pomoci sa nezaobídu. Potrebujeme moderné nástroje, e, ktoré by zohľadňovali aj spoločenské e, komunitárne právo. A teraz e, by som chcela už len povedať, že plne s vami súhlasím, pokiaľ išlo o, išlo o to, čo ste povedali o dohodách s tretimi štátmi. Odpovedali ste tak rýchlo, ako som ja položila otázky. Hovorila som o rybolovnom úsilí. Toto opatrenie sa dá merať. Ste za toto opetranie, pretože doteraz to nefungovalo a hovoril ešte o tej úlohe žen. Nech sa páči, pani Damanaki. No už to je ťažké, samozrejme, musíme sa o to usilovať. 88 tisíc lodí máme, vieme aj o vlastnostiach týchto lodí, ale ešte nemáme k dispozícii konkrétne údaje o nadmernej kapacite. Tu musím povedať otvorene, často sa tu porovnávajú veci, ktoré spolu nesúvisia, je to trochu nepresné. Čo sa týka k eh, vyhodnoteniu ex post, to je takisto dôležité. Eh, eh, Ďakujem. Dva minúty má pán Reimers. Pani Reimers, pardon. Ďakujem. Pani Damanaky, doterajší systém na kontrolu e, lovných e, metodách vychádza z trestných opatrení proti rybárov. Toto neviedlo e, k žiaducím cieľom. Podľa môjho názoru by bolo vhodnejšie zapájať lode a Ehm, okrem sankcií eh, vytvárať aj ehm, stimulačné a eh, ďalšie systémy na dodržiavanie zákonov. Eh, moja otázka, aké stimuly by si vedela komisia predstaviť, aby rybári dodržiavali predpisy spoločnej rybolovnej politiky a akým spôsobom chce komisia rybárov v tejto komunikácii alebo do tejto komunikácie lepšie zapojiť. Ďakujem. Pani Damanaki. Súhlasím s vami, pani Rajmas. Ten, kto sa zapája do rozhodovacieho procesu, e, to môže aj lepšie aplikovať. E, sme tu v jednoduchej situácii, naozaj sa musíme pousilovať urobiť niečo tu. Ale teraz k podmienkam. Stimuly. Áno, to je dôležité, to potrebujeme a to už aj máme. Nové nariadenie o IUU kontrola EUU. Tu sa zavádza bodový systém, čiže my tu plánujeme takéto stimuly, to je aj logika, z ktorej sme vychádzali a takisto plánujeme, že ak niekto určitú dobu e, nedodržiava pravidla, tak e, je to spojené so sankciami, ale keď potom bude určitý čas tie pravidla dodržiavať, tak to môže mať aj pozitívne dopady. A vás teraz konkrétne zaujíma téma stimulov e, v oblasti kvót, aj v oblasti realizácie tých e, E, lovných prostriedkov. My stanovujeme kvóty pre členské štáty. Členské štáty môžu e, zavádzať e, určité stimuly. Niektoré členské štáty to už robia. My už budeme podporovať túto politiku stimulov, aby ten rybár, ktorý sa bude týmito ustanoveniami riadiť, mal prípadné výhody z toho. Pani Rajman, chcete ešte položiť dodatočnú otázku? Nie? Máme teraz ešte dosť času, takže teraz budem trochu laxnejšia pri rečníckom čase, ale poprosím vás, aby ste to nezneužívali. No niekedy to môžem urobiť. No dobre. Niektorí majú teraz príležitosť e, ako posledný mať viacej času, aj pani komisárka na záver bude mať viacej času, aby mohla obšírnejšie hovoriť. Pán Valesa na jednu minútu. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička z Gdańska. Pani Damanakia pochádzam z mesta Dancieš pri Balskom mori. Ak dovolíte, opýtam sa vás práve na tento región. Polský pobalský rybolov to je 400 plavidel a 900 rybárskych lodí, čo znamená 900 pracovných miest na lodiach a každý z tohto pracovných miest znamená dodatočných 7 pracovných miest na pevne, čo znamená, že časť nášho miestneho spoločenstva je závislá na tom, koľko sa u nás uloví tresky. A napriek tomu, že boli zavedené ochranné programy pre tresku, napriek tomu sledujeme, že baltská treska klesá jej populácia klesá. Preto by som sa chcela opýtať, akým by ste popísala, akým spôsobom by ste popísala spôsoby, akými sa chcete zamerať na selektívny výlov a na ďalší výlov a mm, zlepšenie stavu práve tohoto druhu rýb. E, čo sa týka e, tých špecifik, samozrejme toto je pre polské hospodárstvo veľmi dôležité, ale musíme mať na zreteli aj budúcnosť e, Baltského mora a budúcnosť e, polského rybolovu záleží, závisí na tom, aby sme mali dostatočnú populáciu rýb, aby rybári mali e, zaistené svoje pracovné miesta aj do budúcnosti. Hovorilo sa o obhospodarovaní e, baltského, e, baltskej tresky, toto je viacročný program Ehm, bol až teraz aplikovaný a ehm, teraz ehm, vlastne sa dajú vidieť prvé výsledky. Mám k dispozícii údaje, to sú len predbežné výsledky. My nemôžeme teraz abruptne tie kvóty zase zrušiť a takisto nemôžeme opäť v posilnenej miere pripúšťať zvýšené použitie rybolovných sietí, pretože to by malo výrazný dopad aj na Mm, ďalšie e, napríklad na morské cicavce, ktoré spadajú pod ochranu Natury 2000. Musíme postupovať e, vyvážene. E, rovnováhu možno dosiahnuť aj v regionálnom rybolove. Polsko sa veľmi aktívne podielalo, ehm, aby sme vypracovali optimálne riešenie, ale trváme na viacročnom programe, pre obhospodarovanie tresky e, v Pobalskom Mari pán Valesa. E, Chcem zvrúčiť uwagę na problém, ktorý... Áno, veľmi stručne chcel som len poukázať na ten problém, ktorým je vlastne e, koreňom mojej otázky. E, výlov mladých tresiek sa ešte nerozmnožil a nikde nevie, prečo sa takéto mladé ryby lovia či je to selektivita, či sa to musí ešte na novo nastaviť, napríklad veľkosť úok, alebo či ide o nejaký nový druh techniky, ktorý ešte stále nie je dobrý. Ja som nemala čas, aby som sa mohla e, touto témou zaoberať. Je to veľmi dôležité. Samozrejme musíme e, poskytnúť finančné príspevky, aby e, v Baltskom mori boli používané siete, ktoré sú a, a rybolovné prostriedky, ktoré sú výhodnejšie, aby tie menšie druhy neostali v sieti. Samozrejme, treba stanoviť aj chránené oblasti, ktoré budú pre určité časové obdobia uzatvorené. Práve vtedy, keď tieto mladé ryby sú tam prítomné. Ďakujem. Teraz e, pani Arzenis. Pán Arzenis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani Damanaki. Pani predsednička, pani Damanaki, poznám vás ako všetci Gréci a pre mňa ste symbolom demokracie. Ste pre mňa osoba, ktorá má obrovské vedomosti a skúsenosti v rybolovnej oblasti a podľa mňa je veľmi dôležité, že preberiete takúto významnú a zodpovednú funkciu pre Európanov. Veľká výzva vášho mandátu bude reforma spoločnej námornej politiky. Už sme o tom veľmi široko dnes diskutovali. Zdá sa, že sa, ob, že sa sústredíte na obmedzenie flotily a na obmedzenie celkového množstva e, výlovu. My máme v Európe veľa pobrežných oblastí, kde rybolov je veľmi dôležitý sektor a znamená príjmy pre rybarov a teda bude to mať sociálne a hospodárske dopady pre tieto oblasti. Myslíte si, že tieto regióny by mali byť e, cieľom alebo mali by sa tam aplikovať iné ustanovenia, aby mohli čeliť e, týmto opatreniam? Ďakujem pekne, hovorí pani Damanaki. nie som špecialistkou v oblasti rybolovu ani nepoznám túto tému tak dobre ako vy, ale som sa informovala v DG aj som e, konzultovala pre, s predchádzajúcim komisárom a oni so mnou veľmi spolupracovali. A teraz vstúpim do tejto veľmi významnej témy. Samozrejme, že to bude mať sociálne dopady a ako im môžeme čeliť veľmi um, hlboko som diskutovala s budúcim komisárom pre sociálne záležitosti, aby sme videli, aké finančné prostriedky môžeme vyradiť zo sociálneho fondu alebo presunúť zo sociálneho fondu pre osoby, ktoré možno budú musieť opustiť svoje povolanie, svoju práce, pretože je samozrejme veľmi ťažké rybárovi povedať, no tak um, už nebudeš rybárom, musíš zmeniť povolanie a aké opatrenia teda musíme prijať, aby tieto osoby, ktoré budú trpieť dôsledkami tejto reformy, aby ich prijali. Máme tiež možnosť predčasného dôchodku, ale to nespadá do mojich kompetencií ani do kompetencií Európskej komisii. Je to národná kompetencia, ktorá je ale veľmi finančne náročná, ale vzhľadom na rozdielne kompetencie môžem vám zaručiť, že budeme dohliadať na rešpektovanie zmluv a budeme rešpektovať, alebo budeme sa snažiť dosiahnuť to, aby tieto oblasti neboli veľmi postihnuté. Čo treba vlastne urobiť? Treba eh, starších eh, rybárov ponechať alebo aby ostali vo svojej práci a možno by sme sa mali orientovať na mladších a na mladých, ktorí by sa mohli preorientovať na iné povolania v rybolovnom sektore. A tiež nesmieme zabúdať na odbory a organizácie rybolovné. Existujú odbory, v rybolovnom sektore a je pravda, že doteraz sa s týmito asociáciami ešte nehovorili a musíme tu urobiť. Chcete replikovať? Ďakujem pekne, pani predsednička aj pani Damanaki za vaše odpovede. Mám tu jednu zložitú otázku. Znižuje sa e, počet e, rybolovných druhov, pretože je nadmerný rybolov, pretože sa neloví udržateľným spôsobom. Aké opatrenia príjmete, aby ste znížili dopady klimatických zmien na more? Hoci viem, že je to niečo veľmi dôležité a zložité a nie je to len vaša kompetencia. Je pravda, že ešte to nemáme preštudované, pretože nemáme dostatok vedeckých informácií a vedecky podložených údajov. Pani komisárka sa prerušila na chvíľu. Opakujem, nemáme dostatočné vedecké údaje, aby sme mohli odhadnúť dopad klimatických zmien na naše moria a oceány. Ja veľmi úzko spolupracujem s írskou komisárkou, ktorá bude mať v kompetencii výskum a plánuje sa 30 miliónov eur na 7. rámcový výskumný program alebo 35 miliónov eur bude to skutočne veľmi rozsiahlý výskumný program. A táto správa sa bude venovať práve e, dopadu klimatických e, zmien na more a oceány a na rybolov a ako aj na spoločnosti pobrežných oblastí. Ja dúfam, že túto štúdiu budem mať čo najskôr a potom budem môcť konať a potom budeme vychádzať z vedeckých údajov. Zatiaľ máme údaje nášho DG a to sú výsledky rôznych výskumných tímov a vedeckých tímov. Ďakujem. A teraz pán Davis na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pani eh, nominovaná komisárka. Snažíte sa eh, chrániť eh, teda množstva rýb spoločnou rybolovnou politikou, ale paralelne k tomu ide aj o podporovanie trvalo udržateľného rybolovu, pretože producenti rýb a supermarkety hovoria, že chcú mať ryby z trvalo udržateľných zdrojov. 10 rybárov e, teraz môže získať e, príslušné certifikáty e, o takomto trvalúžateľnom úlovku, takže rybári potom dostanú viac peňazí za svoje ryby, spotrebitelia budú mať dobrý pocit a celkovo budeme podporovať trvalú udržateľnosť. Takže tento paralelný systém certifikácie trvalúžateľného rybolovu je niečo, čo sa budete aj vy snažiť podporovať vo vašej práci. Ďakujem pani Damanaki. Srdečne ďakujem, pán Davis. Je to veľmi zaujímavá otázka. Viete, že e, pán komisár Borč e, a jeho e, odbor a útvary sa snažili pokročiť ďalej v tejto otázke označovania výrobkov z rybolovu. Ešte sa tam nedocelili zatiaľ konkrétne výsledky a pre, aj preto, že ešte neexistuje naozaj e, dobrý, dobré hodnotenie dopadov, fundované hodnotenie dopadov pre túto oblasť, ale pracuje sa na ňom práve teraz, takže robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme mohli zaviesť systém s určitými minimálnymi kritériami, aby e, na výrobku, ryb, e, takomto výrobku v supermarkete si človek mohol prečítať, či tento výrobok je v súlade s trvalodržateľným rybárstvom. Ale vy ste spomenuli niečo, čo je veľmi zaujímavé. Takéto ekooznačovanie, možnosť takéhoto označovania Um, to je naozaj veľmi zaujímavá iniciatíva. WWF sa takisto, myslím, na nej e, podiela. E, takže naozaj veľmi zaujímavé iniciatívy v tejto oblasti už prebiehajú. Je tu veľká pridaná hodnota a ja si naozaj myslím, že s takýmito združeniami môžeme e, zahájiť vynikajúcu spoluprácu, pretože my potrebujeme samozrejme náš vlastný a jednotný systém v um, otázke označovania. Ďakujem, pán Davis, naspäť. Aj predsedníctvo hovorí o ekoznačovaní vo e, svojom e, budúcom šesťmesačnom e, programe, teda predsedníctvo rady. Ale ja sa bojím toho, že EU nebude zohľadňovať to, čo sa už v tejto oblasti udialo. Treba, aby sme budovali na správnej praxi v tejto oblasti a posilňovali ju. Nemali by sme vynachádzať znova to, čo už bolo vynájdené. Pani Damanaki. Eh, je to eh, systém eh, vychádzajúci z predpisov, sú tu potrebné určité minimálne kritéria na to, aby sme spotrebiteľovi naozaj aj umožnili mať dôveru v takýto výroboch, že naozaj išlo o trvalúžateľný rybolov. A v tejto oblasti sú ešte otvorené otázky, takže nemusíte sa obávať, my nechceme znova vynachádzať to, čo už vynádené bolo. Ďakujem pekne. Pani Rodust. Ďakujem, pani predsednička. Máme veľmi striktný harmonogram a vďaka vašemu vynikajúcemu vedeniu e, sme sa dostali do situácie, že máme niekoľko minút naviac. V mojej skupine je kto si, kto by chcel e, položiť otázku, ale nedostal sa do časového plánu. Mohli by sme to tam nakoniec ešte pripojiť, ak budeme mať dostatok času. Bolo by smutné, keby sa nie každý dostal k slovu. Ďakujem. No, eh, mire, señora Rodust. E- pani Rodust, snažím sa ušetriť čas na to, aby pani komisárka mohla obšírnejšie odpovedať. Nemôžem ani vám, ani inej politickej skupine dať väčší čas, pretože všetko je vypočítané na základe dehontového systému. Keď by som vám dala slovo navyše, tak aj ostatní by žiadali o toto slovo a bol by z toho chaos. Tak vás veľmi prosím, ja musím veľmi prísne aplikovať a rešpektovať pravidlá takéhoto verejného vypočutia na základe pravidel, ktoré boli stanovené. Skutočne veľmi ľutujem. Ja osobne by som vám rada ten rečnícky čas dala, ale šetrím tento čo skôr pre pani komisárku a musím vychádzať teda z Dehontovho systému. A teraz pán Rivelini, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Akú politiku, eh, pani komisárka Damanáky, chcete v oblasti Stredozemného mora uplatňovať, kde sa hovorí, že eh, eh, sú tu e, teda e, členské štáty EÚ, aj susedné štáty. Naše e, štáty sa musia potrebovať určitým limitom v oblasti výlovku, ale iné štáty, ktoré nespadajú do EÚ, jednoducho na ne sa neuplatňujú žiadne takéto pravidla a limity a tým pádom sa znižuje pre, teda možnosť úlovku pre komunitárnych rybárov a potom vlastne naše trhy sú zaplavené e, rybami, ktoré nepochádzajú z EÚ a ktoré stoja oveľa menej než naše e, pochádzajúce z EÚ. E, Pán Rivellini, susedské štáty EÚ v oblasti Stredozemia teda respektíve členské štáty EÚ v oblasti Cerozemného mora sa samozrejme podrobujú e, prísnym e, postupom, prísnym pravidlám, ktoré platia na území celej EÚ. A samozrejme je tu aj e, takéto príslušné nariadenie a pravidla pre oblasť Stredozemia. My sa staráme o to, aby sa tieto pravidla uplatňovali, ktoré platia pre oblasť celého Stredomoria a určité krajiny v stredozemí tieto úpravy um, ešte nedodržiavajú, e, ešte nestanovili napríklad e, oblasti, ktoré sa majú podrobiť osobitnej ochrane, nevypracovali ešte katalogizáciu druhov a podobne. Ale my všetci tu nesieme zodpovednosť, preto by sme sa mali snažiť e, pracovať tak e, dobre, ako sa len dá. Napríklad e, talianský rybár alebo grécky rybár, to je jedno, ale zoberme si talianského. Stojí v konkurencii s niekým z inej krajiny, ktorá nepatrí do EÚ, kto má oveľa viac možností potom, tak povediať, je voľnejší, nemusia e, pridržiavať e, nejakých e, presných pravidiel. A kde je riešenie? Riešenie spočíva v tom, aby všetci dodržiavali nejaké jednotné pravidlá. Ako to môžeme dosiahnuť? Musíme viac väčší nátlak vyvíjať v rámci medzinárodných organizácií, kde sme členmi aj my, aj napríklad krajiny ako Alžírsko ktoré sú tiež teda v Stredozemnom mori. A e, teda na poli týchto organizácií sa musíme snažiť o e, takéto spoločné dohody. S niektorými krajinami, ako napríklad s Marokom, už máme e, spoločné dohody v tejto oblasti, takže tu máme argument viac. Takže treba toho urobiť všetko, čo je v našej moci na medzinárodnej úrovni, tak aby sme zabezpečili, že všetky krajiny budú dodržiavať spoločné jednotné pravidlá pretože e, my môžeme naozaj aj vyvíjať konkrétny nátlak, môžeme im pohroziť, že nechceme e, dovážať nelegálne e, produkty, na toto máme právo. A takto ich môžeme motivovať, aby dodržiavali pravidlá. Takže treba efektívne sa snažiť e, dodržiavať aj kontrolu zo strany EÚ. Na to máme už existujúcu agentúru, ktorá je preto zodpovedná. Má e, kompetencie v tejto oblasti teda všetko, čo už existuje v tejto oblasti, treba, aby sme efektívne uplatnili na to, aby sme zabezpečili dodržiavanie pravidiel. Pán Rivelini, myslím si, že vaša odpoveď bola extrémne vágna. Vy možno budete zodpovedná za e, chránenie, hájenie európskych záujmov. Povedzte nám dnes, aké formálne a konkrétne kroky chcete prijať na to, aby ste e, chránili komunitárnych e, rybárov voči, voči, voči teda rybárom z iných štátov, ktorí majú veľmi agresívnu politiku. Vy možno budete rozhodovať za Európu. A Európa musí byť presvedčená o tom, že je hájená niekým, kto je veľmi silný a nemá ideologické klapky na očiach. Mohli by ste nám teda špecifikovať, aké kroky príjmete napríklad e, z oči voči líbyským e, rybárom a e, flotilám, ktorých podporuje Gaddafi a môžu teda veľmi nepochopiteľným spôsobom postupovať? Mohli by ste nám povedať niečo aj k navrhovanej dohode medzi Líbiou a EÚ, ktorú už navrhoval v roku 2008 váš predchodca Borg? Θέλω να διαβεβαιώσω τον κύριο συνάδελφο ότι... Nuž, môžem vás ubezpečiť, že všetci máme určité predstavy, ale ja ako komisárka veľmi jasne budem implementovať tie nástroje, ktoré budem mať ako komisárka k dispozícii. Mám na mysli aj vedecké základy, základy ktoré budem mať k dispozícii, správy zo sociálneho dialógu, samozrejme možnosti generálneho riaditeľstva, ktoré, až budem potvrdená vo funkcii, budem mať k dispozícii aj ja. Nič viac a nič menej. Nemyslím, že tieto ideologické výhrady sú naozaj relevantné. Máme konkrétnu legislatívu, ktorú je potrebné transponovať. Ako to bude prebiehať, súvisí s mojimi e, záväzkami. Ja som povinná zabezpečiť a dostaviť sa do výboru, keď pôjde o tieto témy. E, zasadzujem sa aj za to, že zabezpečím, že pri zasadnutí e, Rady pre Stredomorie, kde je členom aj Líbia, bude táto téma nastolená, aby sme tlačili na to, že tieto pravidlá budú dodržiavané, aby sme zabezpečili, že medzinárodné organizácie budú spolupracovať e, s riaditeľstvami EÚ, aby v tejto politike boli docielené čo najlepšie výsledky. Cieľom bude dodržiavanie pravidel tlačiť na to, aby ich dodržiavali všetci. Samozrejme, môžeme, e, teda nestrpíme žiadne, žiadne výnimky a e, ničiť populáciu len za to, že to robia niektorí. Musíme sa snažiť všetci dodržiavať podmienky. Na záver tohto kola pani Trautmann, jedna minúta, nech sa páči. Pani komisárka, moja politická skupina očakáva od novej komisie, že dosiahne vytvorenie nových kvalitnejších pracovných miest, že bude bojovať proti sociálnej exklúzii a novú, vytvorí novú stratégiu. Všetky e, sektory teraz trpia dvojakou krízu, ekonomickou krízou, ale aj krízou environmentálnou, ktorá je dvojaká, jednak znečistenie e, pobržia, znečistenie morí, to všetko Celá oblasť je postihnutá, e, oblasť agropotravinárska. Aké sú vaše stanoviská? Predovšetkým, ako konkrétne chcete e, e, vyriešiť to, čo ste naznačili vo svojich úvodných slovách. Pani kandidátka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani Trautmann, za vašu otázku aj za to, že ste ma tak pekne prijali vo vašom meste. Pokiaľ ide o plnú zamestnanosť, to je veľmi dôležitá a komplexná záležitosť zároveň vzhľadom na to, že v súčasnosti máme hlbokú ekonomickú krízu, ktorá to stiažuje. Už sme s pánom Barozom o tejto krízi, kríze hovorili, rovnako ako s kolegami z kolegia. Bola to veľmi hĺbková rozprava. A môžem vám oznámiť, že aké sú myšlienky v tom. Treba zabezpečiť plnú zamestnanosť. Je jasné, že zamestnanosť nemôžeme dosiahnuť len rozvojom. Môžeme mať ekonomický rozvoj a napriek tomu nedosiahneme vytvorenie nových pracovných miest. Dokonca s rozvojom nedosiahneme ani udržateľné pracovné miesta. A ja som ale presvedčená, že komisár aj kompetentná DG budú robiť všetko preto, aby to dosiahli rovnako ako ja. E, budem pracovať na tom, aby rybolovný sektor nestratil pracovné miesta. A aby sme e, čo najspravodlivejšie e, rozdelili rybolovné kapacity Samozrejme, okrem rybolovu ide aj o to, akým spôsobom sa všetky nariadenia budú správne aplikovať. A akým spôsobom budeme riešiť aj environmentálnu krízu a akým spôsobom budeme využívať nástroje námornej politiky ktorá nám dáva určité kompetencie v oblasti priestoru a oblasti stimulov. Ide teda o to, aby sme kombinovali zamestnanosť s ostatnými sektormi. Ako som už na úvod povedala, myslím, že môžeme úspešne kombinovať environmentálny aspekt, sociálny aspekt aj ekonomický a aby všetky tieto elementy boli udržateľné. A môžeme to urobiť len vtedy, keď pochopíme, že ich nemôžeme od seba oddeliť. Pani Trautmann, môžete zareagovať. Ďakujem, pani dezignovaná komisárka. E, budete nás implikovať vo vašom programe výskum, ktorý môže vyústiť v zelené pracovné miesta a do vytvorenia takýchto pracovných miest. Ja si myslím, že by to nemal byť len slogan, mala by to byť naozaj skutočnosť počas budúceho volebného obdobia. A náš parlamentný výbor tomuto pripisuje veľký význam. Ako to vidíte vy, pani Damanaki, nech sa páči. Kiež by, kiež by zamestnanosť a pracovné miesta v rybolovnom sektore boli len našou kompetenciou a mojou kompetenciou. Takýmto spôsobom by som sa mohla lepšie zaviazať k tomu, že splním tento cieľ, ale samozrejme je to kompetencia eh, DG pre zamestnanosť a kompetentného komisára, takže jediné, čo môžem povedať, je, že budem s ním čo najviac a najúžšie spolupracovať ale čo vám môžem zaručiť je, že budem vám k dispozícii, kedykoľvek to budete potrebovať. Vystúpim pred vami minimálne trikrát ročne, alebo vždy vtedy, keď budete toho názoru, že je potrebné niečo prediskutovať. Je jasné, že predtým a pred a po veľkých okolnostiach a oblastiach budeme, budem tiež vystupovať. A teraz posledné kolo ako prvý pán Mato Ďakujem. Periférne oblasti sú výnimočné aj v rybolovnom sektore a z tohto dôvodu vyžadujú aj výnimočný prístup. Takto hovorí Lisabonská zmluva a takto by sme to mali dosiahnuť. Musíme vyriešiť veľa ťažkostí každodenne, ale rybolov bol v našom hospodárstve vždy veľmi dôležitý a musí to byť aj v budúcnosti. A vy viete, že na to je potrebná podpora európskych inštitúcií. A preto viaceré otázky. Podľa vášho názoru, čo by sa dalo urobiť, aby sme pomohli rybolovnému sektoru a akvakultúre? Myslíte si, že súčasná pomoc a opatrenia sú dostatočné, aby sa vyriešili regionálne, sociálne a iné handicapy? A aké je vaše stanovisko, pokiaľ ide o e, rybolov určitého druhu rýb, ktorý je zmrazený niekoľko rokov a vôbec neodpovedá potrebám trhu tak, ako sú teraz. Pani Damanaki nech sa páči. Áno. Zmluva uvažuje o špeciálnom režime pre najvzdialenejšie oblasti a je prirodzené, že tá vzdialenosť od európskeho kontinentu vytvára problémy, ktoré treba vyriešiť. Už existuje hospodársky, ekonomický program, program POSEJ, ktorý určite dobre poznáte a myslím, že bude fungovať až do roku 2013, ak sa nemýlim. Bude sa aplikovať aj naďalej, aby sme týmto ultraperiferným oblastiam pomáhali. Po druhé, ako veľmi dobre tiež viete, existuje režim exkluzívneho prístupu k týmto oblastiam a k teritoriálnym vodám a to sa bude aj naďalej aplikovať. E, diskutuje sa o návrhu, aby tých 12 mil bolo vyhradených pre malé plavidlá. A to je mm, v tom dialógu, ktorý sa teraz vedie a uvažujeme a budeme študovať tento návrh. Pokiaľ ide o hospodárske stimuly pre tieto oblasti, môžeme o tom uvažovať v rámci diskusie o nových finančných perspektívach. A uvidíme, aké budú návrhy. Ak existuje fond pre akvakultúru, tak by sa to mohlo urobiť, ale s dosevadnými s prostriedkami, ktoré teraz máme, nemôžeme urobiť nič viacej. Ja si myslím, že tieto regióny majú skutočne špecifické charakteristiky a musíme zintenzívniť spoluprácu s týmito oblastiami. Myslím si, že by možno sme mohli pozvať predstaviteľov týchto vzdialených oblastí, diskutovať s nimi o tom, akým spôsobom by sa mala reformovať spoločná námorná politika. Možno by sme mali mať aj nejaký konzultačný orgán pre tieto regióny, ale na to potrebujeme ich názor, ich dohodu na to, aby sem prišli a aby sme vytvorili politiku pre najvzdialenejšie oblasti v celku. Ja osobne budem rešpektovať samozrejme rozsudky Európskeho súdneho dvora. Kanárske ostrovy vy odtiaľ poznáte, áno, ale myslím, že Azorské ostrovy podali odvolanie, áno. Tieto teritoriálne zvrchované vody sú pre nás veľmi dôležité, táto otázka, ale vy ste tiež hovorili uh, Ospravedlňujem sa, hovorí pani komisárka. Samozrejme, vyznačenie teritoriálnych vod je dôležité. Ste hovorili o posej, ale tie čísla sú zmrazené už niekoľko rokov a posej vlastne stratil svoj zmysel, takže je potrebné, aby sa jasne zadefinovala jeho zmena. Vy máte veľkú zodpovednosť, ale zároveň sa musíte zaviazať k, vašim, k tým najzelenejším regiónom, aby ste dali príležitosť Európe aj týmto regiónom? Fondy sú riadené viacročným programom a nie sú zmrazené a tieto regióny si rozdeľujú tieto fondy. Tento program už funguje a nemôžeme ho zmeniť. Jediné, čo môžeme urobiť, je vidieť, ako sme, zlepšiť situáciu v rámci nového programu, pokiaľ ide o špeciálny režim prístupu k týmto oblastiam. Opakujem, je to režim, ktorý je platný a ktorý sa už aplikuje. Azorské ostrovy podali odvolanie pred súdnym dvorom a čakáme na jeho rozsudok. Teraz pán presedo, nech sa páči. Ďakujem. Pani Dezignovaná komisárka, ja oceňujem vaše demokratické skúsenosti, CV, kariéru a tak ďalej. Spoločná námorná politika musí posilniť inklúziu, bezpečnosť a tak ďalej. Myslíte si, že na posilnenie bezpečnosti e, je potrebné, aby naša flotila bola v zahraničí, ke vzhľadom na dovezené výrobky a európske výrobky by mali plniť rovnaké pravidlá a že je potrebné do tejto politiky začleniť tie sektory, ktoré tam nie sú, napríklad e, tá flotila e, povrchového lovu a remeselného lovu alebo malého rybolovu. Nech sa páči. Ďakujem za túto otázku. Pokiaľ ide o prítomnosť Európskej flotily v medzinárodných e, vodách. E, ide o naozaj silnú prítomnosť, 450 e, plavidiel máme, na ktoré teraz spadajú bilaterálne dohody a približne 6000, teda 5800 plavidiel presne pôsobia v medzinárodných vodách a teda spadajú e, pod e, úpravy regionálnych e, organizácií pre rybolov. Je to teda veľká flotila, ktorú musíme chrániť. A už v tejto oblasti existujú pravidlá. Aj pokiaľ ide o dovážané výrobky, mali by sme uplatňovať v ich prípade také isté pravidlá ako pre európske výrobky Takýmto spôsobom by sme sa mali snažiť e, zamerať sa aj na medzinárodné aspekty e, nariadení EÚ. Mali by sme sa snažiť o čo najlepšiu spoluprácu s tými 150 celkovo e, zahraničnými partnermi EÚ v tejto oblasti ehm, teda treba zabezpečiť takúto spoluprácu, pretože každý aspekt môže mať vplyv na rybárov práve na tých, s tými najmenšími plavidlami. A to platí aj teda pre tých v Stredomorí, kde 90 flotil pozostáva z tých najmenších plavidel. Ako teda môžeme plavidla e, uplatňovať na tieto e, malé e, plavidlá pre týchto drobných rybárov a zároveň naozaj modulovať teda správnym spôsobom túto prísnosť úprav. A tu ide aj o finančné otázky. Takže nechceme financovať nové plavidlá, ale ako môžeme teda e, financovať práve týchto drobných rybárov, aby sme podporili inováciu aj obnovu, napríklad e, obnovu e, ich nástrojov rybolovu, tak aby docelili lepšie výsledky. Takže tu treba sa sústrediť na podporu. Dratočná otázka, 30 sekúnd. Ďakujem v súčasnej flotile v medzinárodných vodách. Ja som z oblasti, ktorá veľmi závisí od rybolovu a ja dúfam, že aj pestovatelia morských plodov, plodov mora z mojej oblasti, aby boli začlenení do tejto spoločnej e, námornej politiky. Nech sa páči, pani komisárka, chcete odpovedať? Áno, Toto sme tu ešte nespomínali. Áno, prítomnosť v medzinárodných vodách je pre nás zaujímavé a nesmieme zabúdať aj na pirátstvo. V EÚ máme program Atalanta Atlanta, aby sme obraňovali naše obchodné námorné lodstvo. Viete veľmi dobre, že máme viacero problémov. Španielsko a Francúzsko už majú zastúpenie v Atlante v tomto programe a uvidíme, ako vylepšíme tento operatívny program. Ďakujem. A na záver z výboru pre rybolov pán Cukalás, nech sa páči. Chcem vás srdečne privítať. A chcem sa poďakovať za doterajšie odpovede. Veľmi sa teším, že niekto tu v podstate zavedie expertízu, politickú skúsenosť, parlamentnú skúsenosť. A v tomto zmysle chcem položiť otázku, ktorú už e, spomenul pán Milanášov. Konkrétne, že akvakultúra má negatívny dopad na životné prostredie a na cestovný ruch. A Nejde tu len o túto samotnú úvahu, ide aj o prežitie osôb, e, ktorí pôsobia v tejto oblasti. Aké opatrenia chcete prijať v tejto súvislosti? Mohli by ste nám to objasniť? E, trvalo udržateľnú a ekologickú akvakultúru zosúľadiť. Existuje to, pani Damanaki? Ďakujem. Ďakujem pán Cukala. Chcela by som poukázať na to, že akvakultúra sa dá prepojiť s trvalou udržateľnosťou. Ja dúfam, že sa to dá zosúľadiť. Vedci hovoria, že je to možné, aké to hovoria vedci, a keď e, máme príslušnú vedeckú expertízu a Mm, vieme doložiť, že je to možné, tak sa o to musíme pokúsiť. A pokiaľ ide o mm, rozvoj akvakultúry v súvislosti s kritériami trvalého udržateľného rozvoja, tak to musíme vyskúšať. Sú tu určité podmienky, ktoré je potrebné zrealizovať e, aj v súvislosti so zadávaním e, zmluv a musíme zabezpečiť, aby e, akvakultúra bola realizovaná ekologicky. Sú tu viaceré aspekty, ktoré treba zohľadniť, ale experti tvrdia, že existujú riešenia a s generálnym riaditeľstvom pre životné prostredie chcem spolupracovať. Chceme koherentnú akvakultúrnu politiku aj e, s pôsobením parlamentu, ktorý je veľmi citlivý. A potom príjmeme No, ďalšie opatrenia, potom ste spomenuli ešte ďalšie aspekty. Povedali ste, hovorili ste aj o organickom eh, čo? krmení. Eh, skrátka, eh, živočíšne materiály, aj tu sú možnosti na zlepšenie kvality aj v tejto oblasti. Tu budeme vychádzať e, e, potom e, akvakultúra a cestovný ruch. Myslím, že oboje možno zosúľadiť na základe určitých kritérií. Integrovaná námorná politika a integrované územné plánovanie. Tieto nástroje je potrebné využiť, aby sa zohľadnil cestovný ruch ako aj akvakultúra. Máte 30 sekúnd na dodatočnú otázku. Ja by som vám spravil takú malú pascu. Poukázali ste na vedecký výskum, výskum využívania inovatívnych technologických metód. Čo chcete podniknúť v tejto oblasti? Áno, výskum je veľmi dôležitý, pán ale zviem, že máte množstvo skúseností, ale príslušné prostriedky, ktoré máme k dispozícii, sú nízke. Nie sú uspokojivé. Riaditeľstvo pre morské záležitosti nemá toľko prostriedkov a je potrebné vedecky podporiť aj ICES a E, vedecký príspevok k rybolovu, takže máme málo manevrovacieho priestoru, ale e, aby sme vytvorili špecifickú štúdiu o akvakultúre, toto by musela byť veľmi rozsiahla štúdia, ale ja sa pokúsim využiť existujúce možnosti aj v spolupráci mm, v, piatok, v piatom e, rámcovom programe pre výskum spoločne so zodpovednými kandidátmi na komisárov aby sme docelili príslušné prostriedky aj vo výskumnom rozpočte. Ďakujem, sme jednu minútu vopred, takže teraz budem veľmi prísna k výboru pre dopravu. Vy máte minútu navyše a neprotestujte, máte, mali ste dosť času, boli ste tu veľmi dobre prijatí a túto minútu dám pani komisárke. Na jednu minútu má teraz slovo pán Komúcakos, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani eh, predsednička, pani dezignovaná komisárka. Ďakujem pani Damanaki za vaše odpovede a ďakujem vám tiež za to, že ste spomenuli tú potrebu spolupracovať s nami eh, v Európskom parlamente. Bolo to isté prekvapenie, hlavne pre tých, ktorí poznajú vašu politickú kariéru v Grécku, hovorili ste o spoločnej námornej politike a o modrej knihe z roku 2007. Ja by som bol rád, keby ste boli konkrétnejšia, ak je to možné. Pred dvomi rokmi sa táto kniha prijala. A aké je vaše vyhodnotenie? Aké sú pozitíva a negatíva? Došlo k nejakému oneskoreniu v aplikácii? Treba stanoviť nejaké vylepšenia, priority? A čo sa deje s mm, námorným atlasom európskym? Ďakujem pánovi Komucakosovi. Ďakujem za túto otázku. Integrovaná námorná politika je to veľmi e, zaujímavá politika, pretože je nová. Hovorili ste o modrej knihe, ktorú už aplikujeme. Teraz aj zelená kniha z roku 2007, tu ste spomenuli, čo vlastne my chceme, o čo sa snažíme. Chceme maximálne spolupracovať s ďalšími DG a ostatnými komisármi, pretože, ako viete, táto integrovaná politika potrebuje na svoju aplikáciu účasť viacerých DG a viacerých komisárov. Hovorím o vašom parlamentnom výbore, o výbore pre dopravu, ale aj o výbore MV, e, výbore e, AFET, medzinárodný obchod a tak ďalej. Všetky tieto témy sú napojené na integrovanú námornú politiku. A aké je moje vyhodnotenie? Ak dovolíte uspokojivé, e, skutočne uspokojivé alebo povzbudivé, máme nástroje, ktoré sa už rozvinuli. Máme špeciálny plán pre námorné oblasti. Pani komisárka pokračuje po anglicky. Máme systém námornej kontroly Môžeme ich e, používať naozaj tým e, správnym spôsobom. Takže k tomuto e, námornému atlasu, ktorý ste spomenuli, je to veľmi ambiciózny plán a naozaj dúfame, ozna, ohlasili sme to na budúci rok, takže ja dúfam veľmi, že v roku 2010 už ho budeme mať k dispozícii, tento európsky námorný atlas, že budeme mať dovtedy všetky e, údaje v tomto atlase. Ja som si e, istá, že vy uznávate, že jeho dôležitosť je veľmi dôležitá, bude veľmi dôležitý nielen pre e, rybárov, aj pre oblasť dopravy, prepravy, pre environmentálnu politiku, pre každého. Takže dúfam, že na jar k vám prídem s veľmi konkrétnym ohlásením príchodu tohto atlasu. Môžete reagovať, nech sa páči. Áno. Hovorili ste o integrovanej politike a o potrebe spolupracovať s ďalšími komisármi a DIG, pokiaľ ide o dopravu konkrétne. Znepokojuje vás, že by tam bolo nejaké prekrývanie alebo nejaké áno, prekrývanie v kompetenciách, napríklad námorné prístavy. Vieme veľmi dobre, že sú strategické pre rybolov, námornú dopravu a medzinárodný obchod, ale sú dôležité ako rybolovné mm, prístavy, keby došlo k takémuto konfliktu. Ako by ste to riešili? Nuž, pani aké odpovedá, ja dúfam, že k takémuto konfliktu nedojde. No a ak príde, tak sa bude riešiť medzinárodnými pravidlami a normami. Mm, v súčasnosti ešte komisár pán Kalas, ktorý je kompetentný a zúčastňujú sa tohto orgánu desiate ďalší komisári a venujú sa aplikácii tejto integrovanej politiky práve preto aby sa zabránilo akémusi prekrývaniu alebo zasahovaniu kompetencií. A ja chcem, aby tento orgán aj naďalej fungoval, aby tá spolupráca medzi nami bola čo najlepšia. EÚ sa nachádza v kritickej fáze určite a nemôžeme si dovoliť e, mať rôzne názory alebo odpovedať rôznym spôsobom na konkrétne problémy EÚ. Má 1200 prístavov, je to obrovské bohatstvo a pokiaľ ide o rybolov, urobím všetko preto, aby som vylepšila situáciu a som presvedčená, že to urobí aj pán Kalás. Pani Tikau, jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani komisárka, od roku 2000 keď došlo k pristúpeniu Rumunska do EÚ. EÚ má prístup k Čiernemu moru. Uvedomujete si význam Čierneho mora a Dunaja, pretože spolu e, Rínom prepájajú Čierne more so Severným morom. Aké opatrenia máte v úmysle a aké záväzky chcete prijať? Aké plány máte pre túto oblasť? pretože ani v zelenej knihe Európskej komisie, ani, ani v iných transeurópskych projektoch sa nespomína tento námorný koridor Čierneho mora. To je problém, ktorý treba vyriešiť, myslím si. To τελευταίο to, οποίο αναφέρατε δεν to, γνωρίζω, θα to, ελέγξω. Χαίρομαι. E, ten posledný údaj, ktorý ste spomenula, nepoznám. Preštudujem to a budem to konzultovať so svojimi službami a urobím, čo je v mojich silách. Pokiaľ ide o to Čierne more, samozrejme to je veľmi dôležitá záležitosť. A zároveň veľká zodpovednosť pretože je to nový aplikačný rámec pre politiku. Máme dva nové členské štáty, relatívne nové, Bulharsko a Rumunsko, kde aplikácia tejto politiky je dosť pochybná. Až doteraz mi to povedali, že sa to vlastne aplikuje len pre dva rybolovné druhy. Len pre dva druhy, opakujem. A situácia je teda ťažká, pretože Čierne more E, tam sú nielen krajiny EÚ, ale sú tam aj veľmi veľké a silné krajiny ako Ukrajina alebo Rusko. Vyžiadala som si údaje a mám informácie sú, že 80 rybolovných druhov z Čierneho mora je lovených tureckými plavidlami, čo nie sú EU plavidlá, a teda potrebujeme veľmi úzko s nimi spolupracovať, ak chceme túto situáciu vylepšiť. Bulharsko, Rumunsko aj Turecko sú zastúpení v tej stredomorskej komisii A toto fórum môžeme využiť na to, aby sme e, určite nedostatky vyriešili. Ja si myslím, že treba viacej spolupracovať, hlavne v Čiernom mori. Už máme určité programy, máme program hospodárskej spolupráce, pretože EÚ sa zúčastňuje tejto ekonomickej spolupráce s krajinami Čierneho mora a myslím, že výsledky sú uspokojivé. Sú aj iné programy spolupráce. Jediné, čo môžem dodať, ten posledný bod, ktorý ste spomenuli, ten si preštudujem, ale vedzte, že ak sa ostatní nebudú zúčastňovať, tak nič nedosiahneme, pretože na takomto, v takomto významnom mori eh, dve krajiny EÚ sami o sebe nič dôležité nedosiahnu reaguje pani Tika. Ďakujem, pani komisárka. Ja dúfam, že nám pomôžete pri vytvorení stratégie Dunajskej oblasti a Dunajského povodia. Aké plány máte ako opatrenia na rozvoj námorných prístavov jednak v povodiach, ktoré sa môžu chápať ako primorské provodia aj inak na rozvoj primorského cestovného ruchu, či sa uvažuje o fondoch a financiách na zlepšenie konkurencie schopnosti týchto oblastí. Chceme o, a, vedieť, o akých opatreniach uvažujete v rámci horizontálnych opatrení pre túto integrovanú politiku. Spomenuli ste Dunaj a Rozvoj e, v tejto oblasti to nespadá do mojej pôsobnosti, spadá to pod regionálnu e, e, politiku a iných komisárov, ale však sa to týka aj nás. Prečo? Napríklad pokiaľ ide o znečistenie Čierneho mora, 50 fosforu v Čiernom mori pochádza z Dunaja z Dunajských zdrojov. Takže keď hovoríme o ekológii Čierneho mora, musíme hovoriť samozrejme aj o e, riekach, e, ktoré vtekajú do Čierneho mora. E, takže tieto prítoky treba zohľadňovať a iba takýmto spôsobom sa nám podarí dosiahnuť konkrétnejšie výsledky. Takže spomíname integrované riadenie v námornej oblasti. Takže ide o celistvý systém, ide o územné plánovanie tu treba koordinovať činnosť tak, aby sme tu nemali eh, nadbytočné prelínanie a treba samozrejme zohľadňovať aj výsledky výskumu. Ďakujem pekne pani Damanaki za vaše vystúpenie. Úplne súhlasím s tou politikou regionalizácie a decentralizácie, pretože to hovorí aj protokol Lisabonskej zmluvy rozvoj princípu subsidiarity. Hovorili ste o námornej bezpečnosti pre osoby, pre dopravu, pre plavidlá. Hovorili ste o kontinuite, pokiaľ ide o podpisovanie dohod s tretimi krajinami. Vy veľmi dobre viete, že tu máme jeden veľký problém s dohovorom so Somálskom a s plavidlami v Indickom mori, v Indickom oceáne. Mnohé baskické rybárske lode trpeli útokom pirátov, aj sa tu o tom diskutovala v EP a ja by som rada vedieť, že vzhľadom na to, že operácia Atlanta pokrýva len a ochraňuje len obchodné lode a len sa rozširuje na rybarské, akú ochranu chcete zabezpečiť v Indickom oceáne pre e, rybarské plavidla? Pani Damanaki. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcela zareagovať na otázku kolegyne Skrátka ide o to, aby sme mali príslušný bezpečnostný systém, ktorý e, európske rybolovné plavidlá e, v oblastiach ako v Somálskom golfe e, bude ochraňovať. Takže my musíme dohodnúť e, bilaterálne dohody v oblasti národného práva. A rybolov v Európe si želá medzinárodné dohovory o bezpečnosti, aby hmm, a rybári boli v bezpečí. Veľmi citlivou témou je pirátstvo. Bola, roč o Baskic, bola reč o baskickej lodi. Um, nuž 276 e, um, ehm, členov poslancov rukojemníkov majú piráti vo svojich, e, vo svojich rukách. Mm, je tu pokus vyriešiť e, tento problém. Príslušné osoby e, boli vyslané mm, do Atalanty a niektoré krajiny ako Francúzsko takisto zvažujú špecifické riadenie alebo použitie zbraní alebo povolenie používania zbraní na týchto plavidlách. Musíme zabezpečiť, aby sa to vhodne skoordinovalo, aby aj rybolovné plavidlá mohli byť tu zahrnuté, aby e, ich mohla Európa trochu systematickejšie chrániť. Replikuje pani Bilbao, ďakujem. Len by som chcela poďakovať a poprosím vás, aby ste brali do úvahy stanovisko Európskeho parlamentu, ktorý žiadal rozšíriť operáciu Atlantu aj na rybarské lode, ale doteraz sme nevideli žiadny konkrétny čin. Pani Damanaky, chcete zareagovať? Nie, no dobré. Takže pán Giorgio Stousas, nech sa páči jedna minúta. Nuž, medzinárodný charakter námorníctva E, zabezpečuje strategickú úlohu ohľadom toho, čo bolo prijaté v IMO, ako aj čo bolo prijaté v OSM v rámci námornej dopravy. Toto je e, zásadný princíp, ktorý nesmie nikto prehliadať. A je veľmi dôležité, aby európska politika, ale aj národná politika členských štátov e, v súvislosti s konkurencieschopnosťou E, sa zamerala na to, aby sa pripustila kabotáž, e, daňové úľavy a tým by sa e, zlepšili výnosy lodí a monopoly tým boli tým vystúpili do obrovských výšok zhoršili sa pracovné podmienky a zhoršil sa aj ľudský život, ako aj morské životné prostredie. A to má teraz e, výraznú újmu, predovšetkým e, pre tie spoločenské vrstvy, ktoré sú mimoriadne zraditeľné. Čiže ako vy e, vnímate tieto daňové úlavy, ktoré dohodlo 27 členských štátov um, pre kapitál eh, loďarov a ako vidíte situáciu osôb pracujúcich v oblasti námornej dopravy. Pán sa nemáte právo na repliku, pretože ste využili celý svoj rečnícky čas. Nech sa páči dve minúty, pani Damanaki. Ja môžem len súhlasiť s kolegom v tom, že medzinárodné námorné právo musí byť aplikované a môžem len súhlasiť s tým, že mm, IMO hrá ústrednú úlohu a to sme ochotní aj rešpektovať a úzko s nimi spolupracovať alebo s ňou. Ale to nie je e, vzájom, vo vzájomnom rozpore, to je nápomocné a e, zároveň sa zdôrazňuje to, že potrebujeme integrovanú námornú politiku, aby sme e, docielili čo najlepšie výsledky. Ja nechcem teraz e, e, reagovať na otázku hospodárskej a daňovej politiky na úrovni Európskej komisie. E, no už, čo sa týka princípu legality v komisie, ja som takisto pokrytá v tomto stanovisku, ale samozrejme musím zohľadniť aj ľudí pracujúcich v oblasti námornej dopravy, čiže som zodpovedná aj za túto oblasť v rámci integrovanej námornej politiky. No momentálne s vami môžeme jedine súhlasiť na základe e, rozdelenia kompetencií. Nemôžem zareagovať na konkrétne aspekty a naprosto zdieľam e, tie názory, ktoré ste predniesli, ale chcem poukázať na to, že, na obnovený, že som odkázala na obnovený dialog s odporovými organizáciami. Doteraz e, sa neviedol žiadny dialog s odbormi, ktorý by e, sa týkal Eh, ľudí pracujúcich v oblasti rybolovu a námornej dopravy. Toto je moja oblasť a urobím, čo bude v mojich silách, aby eh, dohovor ILO o právach eh, námorníkov bol podpísaný. Už dva roky existuje medzinárodná dohoda, medzinárodný dohovor, ale ani jeden z členských štátov EÚ neratifikoval, nepodpísal e, tento dohovor. E, ja s príslušným komisárom budem spolupracovať, teda s komisárom, ktorý je zodpovedný za sociálne záležitosti a zamestnanosť. A on ma už informoval o príslušných e, opatreniach. Máte právo reagovať 30 sekúnd, pán Tusa. Opravujem sa, len 30 sekúnd. Môžete zareagovať, nech sa páči. No dobre. Je pravda, že toto možno nespada do vašich kompetencií, ale v každom prípade je to veľmi vážny problém. Problém pre tých, ktorí žijú z mora a zo životného prostredia. Už od 80. rokov je jasné, že Baltsko mori aj v Stredozemnom mori dochádza k stroskotaniu lodí a tieto vraky znečisťujú životné prostredie. Urobíte niečo preto, aby sa tieto vraky mohli odstrániť? Pani. Veľmi jednoduché. Chcela by som v prvom rade odkázať na princíp kolegiality urobím eh, všetko, čo bude v mojich silách, ale samozrejme eh, eh, komisia funguje ako kolegium, ako celok. Budeme sa snažiť samozrejme zabraňovať takýmto prípadom. Samozrejme máme tu balíčky ako napríklad e, Erika podobne. E, v oblasti dopravy pravdepodobne pán Kalas e, bude zodpovedný za určité aspekty. Takže komisia aj kolegium ďakujem a na jednu minútu má slovo pani Rozbach. Ďakujem, pani predsednička. Keď je človek úplne na konci zoznamu rečníkov, tak už väčšina dobrých otázok zaznela, ale chcela by som vám položiť otázku týkajúcu sa pobreží. Uh, takže rybolov uh, pri pobreží je dobrý pre životné prostredie, uh, vybudováva pracovné miesta, um, zamestnávajú sa ľudia aj v miestnych malých e, prístavoch, vznikajú tam e, E, pracovné príležitosti. Takže budete e, kvóty vzťahovať aj na e, takéto, takýto pobrežný rybolov práve aj z ekologických a sociálnych dôvodov sa pýtam na toto. A budete teda chcieť E, e, snažiť e, vytvoriť napríklad oblasti, kde by mohli rásť aj mladé ryby v určitých oblastiach, ako napríklad v blízkosti veterných parkov. Áno, samozrejme, mali by sme sa starať o ochranu mladých rýb, pretože ak nebudú mať možnosť vyrásť a vychovať nové potomstvo, tak budúcnosť bude tak povediať čierna. Treba sa teraz zaoberať vedeckými metódami, použiť všetky aj politické nástroje, ktoré máme k dispozícii. Mali by sme ich teda využiť na to, aby sme lepšie pochopili mm, to, ako tieto ryby e, žijú a vytvoriť najlepšie podmienky, vytvoriť takéto reproduktívne zóny takže pokiaľ ide o zákazy rybolovu, mohli by sa uplatňovať napríklad na obdobie, kde sú ryby ešte veľmi malé a veľmi zraniteľné. Takže je treba e, e, rozmýšľať e, v tejto oblasti spoločne s členskými štátmi a najvhodnejšími riešeniami. Takže tieto kvóty my stanovujeme centrálne pre jednotlivé druhy a členské štáty potom dodatočne ešte k tomu môžu vo svojich návrhoch, ktoré robia, zohľadniť tento náš návrh. Takže ehm, môžu teda sa rozhodnúť aj pre ďalšie podpory ešte tých ehm, malých eh, plavidiel. My na našej centrálnej úrovni sa budeme samozrejme snažiť o to nie najlepšie riešenia aj eh, z finančného eh, hľadiska. Ja som presvedčená o tom, že ten hlavný problém spočíva práve tu. Je dôležité, aby sme mali malé, moderné, lode, ktoré majú tie najlepšie e, nástroje k dispozícii, najnovšie technológie, aby vedeli presne, kde majú loviť ryby, čo e, e, lovia, aby presne videli, ako veľké je tam, ako, ako veľké sú tam príslušné populácie, aby mali teda čo najmenšie odpady a dopad na ostatné ryby a podobne. Ďakujem, môžete minútu reagovať, nech sa páči. Áno, ďakujem. No to je v poriadku, treba rešpektovať malé plavidlá, aj teda mladé ryby. Ale vyriešite problém toho, že, že by sa mohli využiť všetky ulovené ryby a že by sa nevyhadzovali. E, to by istým spôsobom aj lepšie vyriešilo problém kvót. Pani Domenek, nech sa páči. Yeah. η κυρία Ρόσμπαχ μεταφέρει εδώ την πολύ θετική πείρα της Δανίας. Áno, pani Rosbach, bez pochyby tento problém veľmi dobre poznáte, pretože Dánsko má veľmi veľa skúseností s touto témou. Dánsko e, zakázalo vyhadzovanie rýb, ale my sme k tomu trochu citlivejší, pretože v niektorých krajinách to jednoducho nie je možné. A pokiaľ ide o vyhadzovanie tak my e, zakazujeme politiku overgrading, teda vyhadzovať určité druhy a vybrať si e, tie väčšie e, druhy. V rámci reformy tejto spoločnej politiky sa otázka vyhádzovania ulovených rýb bude veľmi hĺbkovo rozoberať. Ja si myslím, že by sme mali mať oveľa účinnejšiu politiku vyhadzovania olovených rýb. Ak rybár loví len jeden konkrétny druh, v tom prípade musíme byť selektívnejší s tými rybolovnými zariadeniami, ktoré sa aplikujú. Ak bude loviť viacero druhov, tak tam môžeme byť striktnejší. Ale ja súhlasím s vami, aby to vyhadzovanie ulovených rýb to bola otázka minulosti, pretože je to obrovský problém. Rybolovné zdroje sa zmenšujú a je skutočne nemorálne, nemorálne vyhadzovať ulovené ryby. Na záver Pán Luis de Grandes, nech sa páči, jedna minúta. Ďakujem, pani kandidátka. Pokiaľ ide o dopravnú politiku, minulé volebné obdobie to bol aj veľký úspech, aj neúspech. Schválil sa balíček Erika 3, to bol plus, a neúspech európske inštitúcie neboli schopné liberalizovať európske prístavy. Potrebujeme, aby sa prístavy zmenili na veľké intermodálne platformy, viac dopravové. A vo vašej kompetencii uvažujete o liberalizácii prístavu, aby ste vyriešili tento nedoriešený problém. Nech sa páči. Dve minúty. Hospodárske aspekty Eh, politiky eh, prístavov a podobne nespadajú do môjho pola pôsobnosti, eh, spadajú do oblasti dopravy príslušného komisára aj príslušného výboru v EP, ale je potrebné prepojenie v rámci integrovanej námornej politiky aj teda s e, politikou bezpečnosti prístavov a z, e, týka sa to aj správneho využitia prístavov a zvyšovania transparentnosti. To sa snažíme docieliť aj pre našich rybárov a ja som sa snažila eh, získať tie najlepšie informácie, eh, čo najlepšie sa poinformovať eh, aj v oblasti dopravy. Takže k tomu môžem povedať následovné. Túto tému sme nadniesli aj v kolégiu nominovaných komisárov a môžem odkázať na to, čo je v usmerneniach pána Barosa v tejto súvislosti povedal, že budúci rok my ako komisia, ako celok, takže je dôležité, že nie ja ako komisárka pre rybolov e, povieme niečo k národnej e, k národným subvenciám a dotáciám členských štátov pre prístavy. A e, to je veľmi dôležité, v tejto oblasti, inak nie je možné doceliť optimálne výsledky. Ale teda nemôžem sa k tomu vyjadrovať bližšie, pretože nemôžem vstupovať do oblasti pôsobnosti iných komisárov. Ďakujem, ale bohužiaľ všetci možno odchádzame, alebo mnohí odchádzame od odtiaľto s tým, že nevieme jasne zadefinovať, aké, to, aké sú kompetencie DG Mare keď sa vás pýtali, že či sú tam prekrývania, tak ste veľmi krásne odpovedali, že treba spolupracovať, ale áno, spolupracovať treba tak, aby sa transponovala európska legislatíva a ja dúfam, nepočujeme rečníka, pretože interferuje mobil. S tým môžem iba súhlasiť Potrebujeme jednoznačné ohraničenie kompetencií medzi jednotlivými generálnymi raditeľstvami a komisármi na e, to, aby ste chceli tie najlepšie výsledky. Ale je tu aj malý problém. Aj e, teda počas pôsobnosti e, doterajšej komisie a vy máte dlhodobé skúsenosti v tejto oblasti. Tu fungoval takýto výbor desiatich komisárov E, ktorý riadil tieto otázky. E, pán Borg e, bol zodpovedný pre oblasť námornej politiky, bol tam aj komisár pre dopravu. Takže ja si myslím, že budeme takto postupovať aj v ďalšej komisii a že teda toto gremium bude fungovať ďalej a snáď získa aj vašu podporu, aj dôveru a ak by som smela riadiť toto grémium, tak sa postaram o to, aby tu neboli žiadne konflikty. Ja považujem za veľmi dôležité e, toto. E, to je možno oveľa dôležitejšie, než moja prítomnosť tu, alebo prítomnosť pána Kalasa. Je dôležité, aby teda aj jednotlivé útvary spolupracovali v tejto oblasti a nemali by si e, vzaj, vzájomne hádzať polena pod nohy Takže mala by to byť aj tak e, spolupráca aj na úrovni útvarov. Až potom budeme veľmi dostatočne efektívni. E, samozrejme je to e, dôležité, ale je dôležité, aby sme potom výsledkom toho nášho snaženia, aby bola námorná politika, na ktorú budeme môcť byť hrdí. Ďakujem všetkým. Skončili sme na čas. Ľutujem, že som bola veľmi prísna s rečníckým časom a teraz mi neostáva nič iné, len dať príležitosť dezigrovanej komisárke, našej kandidátke. Má 7 minút na to, aby ak chce, urobila e, záverečné vyhlásenie vypočutia a 13.30 sa stretneme v sále 1.5 podpredsedovia, koordinátori a tiež zamestnanci politických skupín, len tí, aby sme urobili vyhodnotie. Pani kandidátka, nech sa páči, máte slovo, aby ste urobili vyhodnotenie. Ďakujem, pani predsedkynia. Ďakujem predsedníctvu za predsedanie zasadnutiu. Ďakujem aj všetkým poslancom za položené otázky a ďakujem aj tým, ktorí nemohli položiť otázku, ale veľmi trpezlivo počúvali. Ďakujem za tieto otázky. Toto nie je čisto formalita, ja to naozaj tak myslím. Ja som vďačná za takéto otázky, pretože ste naozaj načrtli aj dôležité témy a tým ste mi vlastne poskytli možnosť eh, skonštatovať, že moje tvrdé prípravy na tento rezort za uplynulé mesiace sa vyplatili keď som e, vyjadrila ochotu prevziať tento rezort, tak som bola e, naozaj e, zarazená, že som sa musela zaoberať množstvom technických podrobností, detajlov, ale potom som zistila, že to má akúsi vnútornú logiku a až sú jasné ciele a princípy, ktoré chceme realizovať, tak to výrazne prácu zjednodušuje. A jednotlivé témy, ktoré ste spomenuli, Ehm, všetky budú zohľadnené pri reforme spoločnej rybolovnej politiky. A komisia už pripravuje pardon, výbor pripravuje správu o zelenej knihe o reforme a ja ehm, budem informovaná o príslušných pozvaňovacích návrhoch, ktoré budú zaslané a myslím, že táto správa bude určite predstavovať rozhodujúcu úlohu na budúci rok. Určite docielime veľmi dobré výsledky a budúci rok si musíme e, latku nasadiť vysoko, pretože 2010 je rok biodiverzity. A musíme poskytnúť e, dôležitý príspevok k zachovaniu biodiverzity. Keby sa nám to podarilo, bolo to veľmi pozitívne. 70 e, povrchu zemského e, je pokrytého vodou, čiže naozaj máme obrovskú zodpovednosť. Čo sa týka vykonávania rybolovnej politiky, všetky tieto otázky budú spoločne predskúmané. Článok 43.3 zmluvy poskytuje komisii možnosť príjmať rozhodnutia v oblasti rybolovu a my túto možnosť aj veľmi rigorózne budeme využívať a pokúsime sa e, vás zapájať. Potom sú tu technické ustanovenia, ktoré takisto prediskutujeme v blízkej budúcnosti. Samozrejme, tu vždy zohľadníme stanoviska vášho výboru, čo sa týka Ehm, veľa sa diskutovalo o medzinárodnej prítomnosti EÚ. Je veľmi dobré, aby sme boli e, medzinárodne zastúpení. Parlament zohrával dôležitú úlohu v súvislosti s medzinárodnými rybolovnými dohoda, do, dohodami aj s bilaterálnymi dohodami, ktoré boli podpísané. A musíme zabezpečiť, aby, sa, aby ešte boli príslušne e, zhodnotené. A v mojej oblasti, v mojom rezorte som vám kedykoľvek k dispozícii, e, pokiaľ máte nejaké otázky. A osobne e, budem prítomná vo výbore pred a po uzavretí takýchto dohodov, ale samozrejme som e, zaviazaná aj e, na základe partnerstiev, ktoré sa uzatvárajú medzi komisiou a Európskym parlamentom. Viacerí kolegovia poukázali, za nevyhnut- poukázali na nevyhnutnosť. Nož kolegovia, ešte stále sa cítim byť poslankyňa. A viacerí kolegovia teda poukázali na skutočnosť, že Decentralizácia pri rozhodovacom procese a regionalizácia v našej politike je nevyhnutná. Je to veľmi citlivá téma, veľmi citlivá téma, pretože musíme dodržiavať ustanovenia zmluvy, ale na druhej strane eh, chceme aj vyšším územným celkom eh, poskytnúť trochu väčší manevrovací priestor a spoločne s vami a správnou službou v rámci e, našich úloh ako e, strážcovia zákonov sa pokúsime toto zrealizovať. A na záver sa ešte raz chcem poďakovať vášmu výboru a chcem poukázať na to, že si uvedomujem, že ak budem potvrdená v mojej funkcii komisárky pre Libolov, budem musieť príjmať aj rozhodnutia, aj medzinárodné rozhodnutia, ktoré budú mať dopad na každodenný život tisícok občanov, najmä rodín, rybárov a všetkých, ktorí eh, obývajú tieto oblasti a urobím, čo bude v mojich silách, aby som e, ich život zlepšila. Verím v dobrú spoluprácu s vami a verím, že spoločne sa nám podarí prispieť k tomu, aby rybolov v budúcnosti bol schopný prežiť. A ja sa pokúsim e, integrovanú námornú politiku, naše nové dieťa, ďalej rozvíjať a aj pracovať s inými zdrojmi v komisii a prispievať k tomu, že Európa e, bude mať e, konkrétnu námornú politiku. Ja som vyrásla na Kréte, tu boli prvé lode v celej Európe, prvé rybolovné lode a bolo by mi veľkou cťou s vami spolupracovať. Agradezco, agradezco. Ďakujem všetkým zúčastneným zamestnancom a samozrejme predovšetkým tlmočníkom aj našej kandidátke, eh, že tu bola medzi nami a ja končím toto vypočutie. Nech sa páči. Are you... <laughs> yes. Okay. okay, I have... everything. Thank you